Good morning, everybody. Let's start uh, today's... Dobrý deň, začneme teda s dnešným zasadnutím výboru pre zahraničné záležitosti. Prvým bodom je prijatie programu. Nikto nemá námietky, preto považujem program za prijatý. Uh, jedna informácia. Pokiaľ ide o druhý bod, budeme hlasovať o správe o Čiernej hore za rok 2015. Rozhodlo sa však, že správa o Macedónsku bude odložená, pretože traja z našich kolegov práve dnes sa nachádzajú v Skopie a bolo prijaté rozhodnutie, že potom po ich návšteve a ich informáciách o najnovšom vývoji, aj pokiaľ ide o nadchádzajúce voľby v apríli, budú predmetom rokovania nášho výboru. A budeme hlasovať aj o implementácii stratégie EÚ pre Strednú Áziu. Dúfam teda, že všetci máte svoje hlasovacie karty. Mal som pocit, že tu veľa ľudí chýba, ale ako vidíte, tie miesta v prostriedku, ktoré sú vyhradené, sú určené pre našich kolegov z národných parlamentov na popoludne, takže predpokladám, že väčšina z nás tu je. Prvý, prvé hlasovanie sa bude týkať návrhu um, o uznesenia o správe o Čiernej hore za rok 2015. Um, ďakujem. Budeme teda hlasovať najprv o kompromise 1, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Ďalej budeme hlasovať o odseku 2, 23, za, proti, zdržali sa zamietnutí. Odsek 2a nový, pozmeňujúci návrh 24 za, proti, zdržali sa zamietnutý. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, prijatí. Pozmeňujúci návrh 30 za, proti, zdržali sa, prijatí. Číslo 31 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 32 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 33 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, prijatí. Pozmejúci návrh 39 za, proti, zdržali sa, prijatí. 40 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 41 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Um, chcete si to overiť, takže overujeme 41. Konec hlasovania. No vidím, že no, proste je prijatý. 41 prijatá. Pozmienci návrh 42 za, proti, zdržali sa, prijatý. 43 za, proti, zdržali sa, prijatý. 44 odpada, 45 za, proti, zdržali sa, prijatý. 46 E, ten e, odpada. E, pardon, 47 bol prijatý. 47 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 48 za, proti, zdržali sa, prijatý. 49 za, proti, zdržali sa, prijatý. 50 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijatí. 59 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, prijatí. 66 za, proti, zdržali sa prijatí. 70 za, proti, zdržali sa prijatí. 71 za, proti, zdržali sa prijatí. 72 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijatí. 78 za, proti, zdržali sa prijatí, 79 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijatí. 83 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijatí. 89 za, proti, zdržali sa. E, môžeme si to prosím overiť, nedvíjate poriadne ruky. 89. Otváram hlasovanie 89. prijatý. Mal som pravdu, ale nebolo to celkom jasné. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijatí. 100 za, proti, zdržali sa. Overíme si to, prosím. OK. Rejected. Je zamietnutý. Kompromis 10. If adopted. Aha, so we vote. Okay. Sorry, we vote... No, prepačte, musíme hlasovať, pretože stovka bola zamietnutá, čiže hlasujeme o 102. Za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 10 za, proti zdržali sa prijatí. 108 za, proti zdržali sa prijatí. 109 za, proti zdržali sa prijatí. 110 za, proti zdržali sa prijatí. Kompromis 11 za, proti zdržali sa prijatí. E, teraz zahlasujeme o druhej časti návrhu 111. Čiže 111, <clears throat> druhá časť za, proti, zdržali sa prijatí. 117 e, za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa prijatí. 122, druhá časť za, proti, zdržali sa prijatí. 125 za, proti, zdržali sa. E, myslím, že to bolo zamietnuté, ale pre istotu si to overíme. Bolo to zamietnuté tesnou väčšinou. E, kompromis 14 za, proti zdržali sa prijatí. 128 za, proti, zdržali sa prijatí. 130 za, proti, zdržali sa. Overíme si to, hlasujeme. prijatý tesnou väčšinou. 132 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa prijatý. 100 e, Chcete si overiť ten kompromisný návrh? Kompromisný návrh 16 overujeme. To je návrh e, vášho kolegu a vy ma žiadate o overenie. Myslím si, že socialisti by si to mali medzi sebou vydiskutovať. No, čiže e, vy ste zamietli ten kompromis. Čo teraz? Budeme musieť hlasovať o všetkom a máme teraz ďalších 10 hlasov. Um, ehm, 139 za, proti, zdržali sa. Overíme si to, lebo tu funguje tá istá logika. To je prvýkrát, čo vidím, že tento výbor zamietol kompromisný návrh. Ale všetko má svoj začiatok, priateľu. Áno, hlavne vo vašej skupine. E, proti zamietnutý. 146 e, za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 147 za. Proti. Zdržali sa. Overíme. 147. Ešte nám chýbajú tri hlasy, niekto tu ešte spí. Konec hlasovania zamietnutý. 148 za, proti, zdržali sa, prijatí. 149 za, proti, zdržali sa, veríme koniec hlasovania. Zamietnutý. 151 za. Proti. Zdržali sa. Kontrola. Toto netreba prekladať. Koniec hlasovania. Zamietnuté jedným hlasom. 142. E, sorry, we are now voting 100 and... Uh, uh, teraz hlasujeme o 145. -ke. Kto je za? 145. Za proti, zdržali sa, zamietnutí. 150, hlasujeme o 150 za, nie, takže oprava, 152, čiže hlasujeme o 152 za, musíme pochváliť socialistov, že podporili svojho kolegu Pisolu. to je prijatý. 153 za, proti. Prijatý. 154 za, proti. Teraz je 154 za, proti. Zdržali sa prijatý.

ten nebol prijatý, pretože 148 bola schválená. Preto sme nehlasovali, pretože 148 tento návrh bol prijatý. Teda musíte si to lepšie prečítať. A tak, takisto je to vďaka hlasovaniu socialistov proti kompromisu. ja, ja, ja nehovorím príliš veľa, ja vám to len vysvetľujem. Váš pozmeňujúci návrh nebol prijatý, pretože kompromis bol zamietnutý, Kukanov návrh bol prijatý, takže sa nebolo, nebolo potrebné sa hlasovať. Treba si to len prečítať. Takže prechádzame k úvodnému ustanoveniu 7. Which one? No, that, come on. We voted 150. My sme o 152, 153 hlasovali, teraz sme sa dostali k 154, takže ešte raz, kto je za 154? Za. E, elektronicky hlasujeme. 154. Konec hlasovania. Je prijatý. Pozmejúci návrh 7 vlastne za, proti, zdržali sa prijatí, osmička za, proti, zdržali sa zamietnutí, 9 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Teraz tu máme rozdelené hlasovanie o návrhu 10. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatí? Druhá časť za, proti, zdržali sa. To si musíme overiť, lebo nedvíhate poriadne tie ruky. Čiže e, overujeme druhú časť desiatky. Chýbajú mi ešte tri hlasy. Dva. Konec hlasovania. Zamietnutý s rozdielom dvoch hlasov. 11 e, za, proti, zdržali sa zamietnutí. 12 za, proti, zdržali sa zamietnutí, Zamietnutý Úvodné ustanovenie E, nové, tri, e, návrh 13 za, proti, zdržali sa prijatí. 1, e, 2 hlasujeme za, proti, zdržali, proti, zdržali sa prijatý, myslím. E, tri. Čiže teraz budeme hlasovať o citácii 3 a 4. Za, proti, zdržali sa prijatí. 5 za, proti, zdržali sa prijatí. 6 za, proti, zdržali sa prijatí. Tak e, teraz budeme hlasovať o elektronickom návrhu uznesenia o Čiernej hore. Otváram hlasovanie. Okay, uh, close the vote. 15. Konec hlasovania. Čiže je návrh uznesenia e, prijatý. E, pán Kovač by chcel niečo povedať. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pánovi Tenokovi za e, veľmi dobré rokovanie o správe, ale chcel by som vyjadriť svoje prekvapenie nad kompromisným návrhom 16, ktorý bol výsledkom dohody na stretnutí tieňových spravodajcov a to bola zmienka o NATO v súvislosti s Čiernou horou a preto ma veľmi prekvapila táto pozícia, ako aj ten e, vonkajší e, tlak e, Ruska na zmenu zvrchovanej pozície krajine s cieľom, krajiny s cieľom zmeniť bezpečnostnú situáciu v tejto krajine. Ďakujem, Andrej, ale našťastie nebola pozvanka do NATO, teda nebolo to ovplyvnené pozvankou do NATO. Ja by som len chcela povedať, kolega Kovačev, Prosím, e, môžem? E, nekonala, nekonala sa záverečné stretnutie e, tieňových spravodajcov. Nie, pokiaľ ide o tento kompromisný návrh, čiže nedospeli sme k 15. dohode. Ja ako tieňová spravodajkynia to môžem vyhlásiť. Ale e, kolegovia, my v podstate neobnovujeme rozprávu o Čiernej hore, my len rokujeme, hlasujeme v podstate o uznesení, o návrhu uznesenia. Spravodajcom je až nech sa páči, chceš povedať niekoľko slov? Ďakujem, ďakujem kolegovia kolegovia, ja vás nebudem veľmi dlho zdržiavať, pretože toto je moja prvá správa vo výbore a v prvom rade by som sa chcel poďakovať kolegom zo sekretariátu, e, poradcom, ako aj mojim kolegom za to, že sa im podarilo zostaviť e, primeraný text, ktorý dokázal získať podporu vo výbore a zároveň by som chcel poukázať na to, že niektoré e, signály spravodajcov týkajúce sa správy môžu byť prekvapujúce nie pokiaľ ide o samotnú podstatu pozmeňujúcich návrhov, ale preto, že som e, si želala, aby tie e, časti o jednotlivých krajinách zostávali e, primerane vyvážené. Pokiaľ ide o 100, 254 o Turkmenistane, E, táto správa tá sa len pripravuje, rokuje sa o nej a veľmi by som vás chcel varovať pred tým, aby ste nejakým spôsobom nepre, neprejudikovali výsledok tohto rokovania, lebo to by mohlo nepri, nepriazným spôsobom ovplyvniť rokovanie v rámci výboru. Je potrebné, aby sa o tom podrobne hovorilo v správe. Ďakujem tieňovým spravodajcom za to, že umožnili tieto kompromisy. Je ich dosť, ale sú podľa môjho názoru roz rozumné. Ďakujem vám za vašu podporu. Ďakujem, Tamáš. Máme tu naozaj toho veľa pred sebou, pokiaľ ide o hlasovania, takže prosím, e, buďme e, efektívni. 57 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 58 za, proti, zdržali sa, prijaté. 59 za, proti, zdržali sa, prijaté. 60 za, proti, zdrali sa prijaté. 61 za, proti, zdrali sa prijaté. Overíme si to elektronicky, keď budeme všetko overovať, tak tu budeme 3 hodiny. Ale dobre, 61. Prosím vás, zdvíhajte ruky. Všetci sú za, je to jasné. Hlasovanie ukončené. 40 v, proti 10, 63 za, proti Zdržali sa prijaté. Kompromis 1, kto je za? Pr- prijaté. Teraz 72 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté 73 za. Proti. Zdržali sa. Overíme si to, pretože nezdvíhate ruky. Prijaté. Hlasovanie ukončené. Hláže 74 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 75 za, proti, zdržali sa prijaté. 76 za, proti, zdržali sa. Overíme si to. 76. Hlasujeme o 76. Hlasovanie ukončené. Prijaté. To bola 76, takže teraz 77. Prvá časť za, proti, zdržali sa. Overíme si to, pretože nedvíjate ruky. 77. Prvá časť overujeme elektronicky. Za, ukončené. Prijaté. 77, druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijaté, 89, to je ústny pozmeňovací návrh za, proti, zdržali sa prijaté, 90 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 91 za, proti, zdržali sa prijaté, 97 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté, 103 za, proti, zdržali sa prijaté, 104 za, proti, zdržali sa zamietnuté, Kompromis 4 za. Prijaté. Kompromis 5 za. Prijaté. 117 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 118 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 119 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 120 za proti, zdržali sa, podľa mňa je to prijaté, 121 za, overíme si 120 elektronicky. Yeah, Close. Hlasovanie ukončené. 120 je prijatá, ako som hovoril. 121 za. Proti zdržali sa prijaté 122 e, za, proti zdrhali sa prijaté 123 za, proti zdrhali sa. Nedvíhajte ruky, overíme si to. Socialisti, nikto ste nezdvihli ruku. 123, hlasujeme o 123 elektronicky. Hlasovanie ukončené. Prijaté. 124 za, prijaté 125 za, prijaté 126 za, prijaté kompromis 6 za, prijaté kompromis 7 za, prijaté 136 za, prijaté 137 za, proti, zdržali sa zamietnuté 138 za, proti. Overíme si to elektronicky. 138 hlasujeme elektronicky. Prijaté. Tesne, ale prijaté. 139 za, proti zdržali sa, overíme si to elektronicky 139. And... 139 zamietnutá. Hlasujeme o 143 za proti, zdržali sa zamietnuté, 144 za, proti, zdržali sa prijaté, 145 za, proti, zdržali sa prijaté, 146 za, prijaté, 147 za, prijaté, 148 za, prijaté, 149 za, proti, zdržali sa zamietnuté, Teraz hlasujeme o 150 za, proti prijaté. 151 za, proti zdržali sa prijaté. 152 za, prijaté. 153 za, prijaté. Kompromis 8 za, prijaté. 162 za, proti zdržali sa zamietnuté. 163 za,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 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 173 za. Prijaté. 174, 5. Tie, o tých sa hlasujú spolu. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 176 za proti, zdržali sa prijaté, 177 za, proti, zdržali sa prijaté, 179 za, prijaté, 181 za, proti, prijaté, kompromis 10 za, prijaté, za prvá časť za, proti, Zdržali sa? Prosím vás, e, overíme si to elektronicky. 182, prvá časť. Hlasovanie ukončené. Tesne zamietnuté. Druhá časť 182. Compromise 11. Kompromis 11 za. Proti zdržalo sa prijaté. 199 za. Proti zdržali sa prijaté. 201 za. Proti zdržali sa prijaté. 203 za. Proti zdržali sa prijaté. 206 za. Proti zdržali sa prijaté. Kompromis 12 za, prijaté. Kompromis 13 za, prijaté. 218 za, prijaté. 222 za, proti. Overíme si to. Pozmeňujem si návrh spravodajcu 222. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Aj keď je to presne 50-50. 220. Pán Demasmaker za. Proti. Zamietnuté. 223 za. Proti. Prijaté. 233 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 224 za, prijaté. Kompromis 14 za, prijaté. 226 za, proti, zdržali sa. Uveríme si to. 226. Zamietnuté. 227 za, proti, Zdržali sa. Hovoríme si elektronicky. 227, kúkanú návrh. Hlasovanie ukončené, prijaté. 228 za, proti, zdržali sa prijaté. 229 za, proti, zdržali sa prijaté. 230 za, proti, zdrhli sa, zamietnuté. Overíme si 230. -ku. 230 hlasujeme elektronicky, hlasovanie ukončené, prijaté. 231 za, proti, zdrhli sa, prijaté. 234 za, proti, Zdržali sa. Vyzerá to, že zamietnuté, ale overíme si to elektronicky. 234. Hlasujeme elektronicky. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Opäť hlasov. Kompromis 15 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 254 za proti, zdrhali sa. Overíme si. Dvesto Hlasovanie ukončené. Zamietnuté 219 za, proti, zdržali sa. Overíme si. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. 240 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 235 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 239 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Môžeme si to veriť elektronicky 239. Hlasovanie ukončené, prijaté. Kompromis 16 za. Prijaté. 259 za. Proti zdržali sa prijaté. 246 za. Prijaté. 247 za. Prijaté. Prosím. Rečník hovorí bez mikrofónu. Áno, ale vidím, koľko ľudí sa hlásilo. Vy si chcete overiť elektronicky? Dobre, 247. Takže hlasujeme o 247 elektronicky. 246. Hlasujeme o 246 elektronicky. 49 ku 7. 247 za. Proti. Zdrali sa prijaté. 249 za. Proti. Zdržali sa. Overíme si to. 249 hlasujeme elektronicky. Hlasovanie ukončené. Prijaté. 252 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 253 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 251 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 17 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 256 za, proti. Ste za či proti? Hovoríme si to, pretože zase nikto nezdvihol ruky. 256, hlasujeme o 256 elektronicky. Hlasovanie ukončené. Prijaté. 256 bola prijatá. 260 za, proti. Overíme si to elektronicky. Hlasovanie ukončené. Tesne prijaté. Kompromis 18 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 258 za, proti, zdržali sa. Vyzerá to odmietnuté, ale keď chcete, môžeme to overiť. 258. Hlasovanie ukončené. Prijaté. 261 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 277 za, proti, zdržali sa prijaté 262 za, proti, zdržali sa prijaté 206, no, pardon, 271 za, proti, zdržali sa zamietnuté 262 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 19. Za, proti, zdržal sa prijatý. Dvesto deväťdesiat za, proti, zdržal sa zamietnutý. 291 za, proti, zdržal sa zamietnutý. 280 za, proti zdržal sa prijatý. Spoločný 286, 287 za, proti zdržal sa prijatý. Kompromis 20 za, proti zdržal sa prijatý. 21 kompromis za, proti zdržal sa prijatý. 309 za, proti zdržal sa. Preveríme. 309. Dobre, prijatý. Prepašte, ja som nevedel, či ste za alebo proti. Prijatý 329 za. Proti, zdržal sa. Prijatý. Kompromis 22 za. Proti, zdržal sa. Prijatý. 304 za. Proti, zdržal sa. Zamietnutý. To bolo jasne zamietnuté. 304 preveríme. 304. A to je pozmienci návrh spravodajcu. Veľká väčšina odmietla 25 hlasov. 300 321 teraz, lebo 304 bol zamietnutý, 321 za, proti, držal sa prijatý. 62 tiež. Hlasujeme, kto je za. Nie, 62 musíme hlasovať. Za, kto je za? Proti? Držal sa prijatý. Teraz 307, e, kto je za? Proti, zdržal sa prijatý. 308 za, proti zdržal sa prijatý. Tri, jedna, dva, kto je za, proti zdržal sa zamietnutý. Kompromis 23 za, proti zdržal sa prijatý. 3, 1, 9 za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 24 za, proti, zdržal sa prijatý prijatý. 325 za, proti, zdržal sa prijatý. 327 za, proti, zdržal sa. Nie, socialisti hlasujú za alebo proti? Vy ste za. Tak je to prijaté. 327 prijatý. 328 za, proti, zdržal sa prijatý. 330 za, proti, zdržal sa zamietnutý, kompromis 25 za, proti, zdržal sa prijatý, 336 za, proti, zdržal sa prijatý, 338 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 350 za, nie, 351 najprv, 351 za, proti, zdržal sa prijatý, 350 za, proti, zdržal sa prijatý, 4, 1. za, proti, zdržal sa zamietnutý, 2. za, proti zdržal sa zamietnutý, 343 za, proti zdržal sa zamietnutý, 4. za, proti zdržal sa zamietnutý, 3, 4, 5 za, proti zdržal sa zamietnutý. Kompromis 26 za, prijatý. 3, 5, 4 za, proti zdržal sa prijatý. 3, 5, 5 za, proti zdržal sa prijatý. 3, 5, 6 za, proti zdržal sa prijatý. Kompromis 27 za, prijatý. 3, 6, 2 za, proti zdržal sa zamietnutý, 365 za, 365, prepáčte, 363, 363, musíme hlasovať za, proti, 363 proti, pán Fleckenstein, ako hlasujete, 363. Nikto nedvíha ruky, preveríme to. 363, 363, 363. Ja si vykonám svoju prácu, ale vy ste nezvihli roku. A ja dvíham roku, ale nechcú mi veriť. E, vy by ste e, chceli za to, aby Montenegro bolo, Cierna bolo v NATO, keby ste nevedeli, o čom je ten kompromis. Takže zatváram hlasovanie 363 prijatý, 365 za, proti, sa prijatý. 367 za, proti, zdržal sa prijatý. 368 za, proti zdržal sa prijatý. Kompromis 28 za, prijatý. 373 za, proti zdržal sa prijatý. 374 za, zdržal sa prijatý. 375 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 36 za, proti, zdržal sa zamietnutý, kompromis 29 za, proti, zdržal sa prijatý, 380 za, proti, zdržal sa eh, prijatý, 381, chcete preveriť? 380 za, elektronické hlasovanie. 381. prijatý 380 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 383 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 391 za, ne, 39, áno, musím hlasovať, 391 hlasujeme, 391 hlasujeme. Za, proti, zdržal sa, preveríme. 391. To je veľmi tesné. Zamietnutý o 6 hlasov. 384 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 390 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti zdržal sa prijatý, druhá časť za, proti, zdržal sa, preveríme to. Druhá časť 390. Zatváram hlasovanie. Prijatý. 385 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 386 za, proti, zdržal sa zamietnutý, kompromis 30 za, proti, zdržal sa prijatý, 389 za, proti, zdržal sa prijatý, 392 za, proti, zdržal sa prijatý, kompromis 31 za, prijatý. Kompromis 32 za. 402 musíme hlasovať eh, o pozmeňujúcom návrhu spravodajcu za, proti. Preveríme. to som videl, tentokrát to bolo jasné. Prijatý, 402 prijatý. Kam? 405 405, e, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, zamietnutý, kompromis 32, e, kto je za, 398 prijatý. 399, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 401 za, proti, zdržal sa, prijatý. 403 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 404 za, proti, zdržal sa, prijatý. 406 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. citácia 1 za, proti, zdržal sa. Prijatá. 3 za, proti, zdržal sa. Prijatý. 4 za, proti, zdržal sa. Prijatý. 6 za, proti, zdržal sa. Prijatý. 7 za, proti, zdržal sa. Prijatý. 8 za, prijatý. 9 za, prijatý. 10 za, prijatý, 11 za, proti, Preveríme. 11. Zatváram. Prijatý o 4 hlasy. 40 sa. Proti. Zdržal sa. Prijatý. Kompromis 35 za. Nie, prepáčte, 33 za. Prijatý. 4, 21. Úvodné ustanovenie AA nové, 21, e, kto je za, proti, zdržal sa zamietnuté. Teraz ktorý? 24. 24 za My musíme hlasovať o úvodnom ustanovení AA novom 22. Kto je za? Proti zdržal sa prijatý. Teraz hlasujeme 43, Demesmaker, kto je za, proti, zdržal sa. Preveríme. Nevidel som to. 43, Demesmaker. Úvodné ustanovenie CB nové. Zatváram. Prijatý 3027. Ktorý? Teraz hlasujeme. Hlasujeme o úvodnú ustanovenie CA 0 kto je za? Proti? Zdržal sa prijatý. Spravodajca 24 za, proti zdržal sa prijatý. 25 za, proti zdržal sa prijatý. 26 za, proti zdržal sa prijatý. Kompromis 34 za, proti zdržal sa prijatý. 33 za, proti, zdržal sa zamietnutý, kompromis 35 za, proti, zdržal sa prijatý, 54 za, proti zdržal sa prijatý, teraz 41 za, proti zdržal sa prijatý, 42 za, proti zdržal sa prijatý, 44 za, proti zdržal sa prijatý, 45 za, proti zdržal sa zamietnutý, 46 za, proti zdržal sa prijatý, 47 za, proti zdržal sa zamietnutý, 48 za, proti zdržal sa zamietnutý, 50 za, proti zdržal sa zamietnutý, 51 za, proti zdržal sa prijatý, 52 za, proti, zdržal sa prijatý. 53 za, ktorý chcete preveriť 52, nech sa páči, Demesmaker, elektronické hlasovanie, otváram hlasovanie. Prijatý. 53 za, proti, zdržal sa. Preveríme. Ne, rozoznal som to. 53. Demesmaker, zatváram hlasovanie. Zamietnutý. O dva hlasy. 55 za. Proti. Zdržal sa. Prijatý. Rád by som e, požiadal o hlasovanie bloku e, k stanovisku DV okrem e, samostatného hlasovania k DV6 a všetko ostatné by sme mohli odhlasovať v bloku. Ja s tým súhlasím, ale neviem, či aj tí ostatní. A uvidíme. No, spravodajca asi vie. We would, we would... 9, 3 by sme hlasovali ináč. Dobre, takže 3 a 6 budem hlasovať samostatne a všetko ostatné budem hlasovať v bloku. Takže 3 a 6 čiže samostatne a zvyšok v bloku budeme hlasovať. 3 a 6. No, budeme to, budeme to musieť prejsť celé. Nie, tak bo oni to nechcú. Oni nechcú bloko. Oni povedali len, že trojku. Že trojku, teda len trojku a šestku samostatne a zvyšok bloku. No, rôzne skupiny rôzne hlasujú. Začneme s trojkou a šestkou a potom bloku všetko ostatné. E, súhlasí EPP? DV1, kto je za? DV3 za. Proti, kto je proti DV3? My sme sa obávali k Close. In favor by two votes. Dobre, tak to bolo tesné. E, za o dva hlasy, 9-4. Kto je za? Proti? Zdržal sa tiež, to musíme preveriť. 9-4. Dobre. Zatváram hlasovanie. Prijaté. 96. 96 to je za. Proti. Zdržal sa. Mm, myslím, že to je prijaté, ale musím to preveriť. 96. E, e, FDD má o jeden hlas e, navyše. EUDD niekto za nich prišiel. Nie, pravidla sú pravidla. Prijaté o 5 hlasov, DV6, DV7, kto je za, proti, držal sa, Prevríme. To vôbec e, nebolo vhodné do blokového hlasovania. Zatváram. Kto je za? Teraz, ktorý hlasujeme? 99. Kto je za? Proti zrzal sa prijatý. 90 za. Proti zdržal sa prijatý. 911 za. Proti zrzal sa prijatý. 912 za. Proti zrzal sa prijatý. 915 za. Proti. zrzal sa prijatý. 9. 18 za, proti zrdal sa prijatý, 926 za, proti zrdal sa prijatý, 29 za, proti zrdal sa prijatý. Teraz ideme na INTA. INTA 5, kto je za, proti zrdal sa prijatý, INTA 7 za, proti zdržal sa prijatý, 9 za, proti zdržal sa prijatý, 10 za, proti zdržal sa prijatý, 11 za, proti zdržal sa prijatý, 13 za, proti zdržal sa prijatý, 1 za, proti, zdržal sa. Kto je proti? Kto je proti? FAM 1. Zdržal sa. Prijatý. Blokové. Čom, čo chcete povedať, že blokové hlasovanie? Nie, to je príliš e, zložité. Už len dve minúty urobíme to. Teda FAM 1, kto je za. Proti. Zdržal sa. Prijatý. FAM 2, kto je za. Proti. Zdržal sa. Prijatý. FAM 3 za. Proti. Zdržal sa prijatý. FAM 4 za, proti zrazil sa prijatý. FAM 6 za, proti zrazil sa prijatý. FAM 7 za, proti zrazil sa prijatý. FAM 8 za, proti zrazil sa prijatý. FAM 9 za, proti zdržal sa prijatý. FAM 10 za, proti zdržal sa prijatý. Pán 11 za, proti zdržal sa prijatý. Pán 12 za, proti zdržal sa prijatý. Pán 15 za, proti zdržal sa prijatý. Pán 16 za, proti zdržal sa prijatý. Pán 17 za, proti zdržal sa prijatý. Pán 18 za, proti zdržal sa prijatý. FAM 19 za, proti zdržal sa prijatý. 20 za. Ktorý chcete preveriť? 19 preveríme. FAM 19 preveríme. Dvadsať osem, dvadsať sedem za. 28 ku 27 za. Môžeme to preveriť, prosím, preverme to. FAM 19, preveríme to. Osmiť vás e, nehlasuje, 8 kolegov nehlasuje. Ešte 7 hlasov. Zatváram hlasovanie kto je za? 26, 24. FAM 20 za. Kto je za? Proti. Zdržal sa zamietnutý. 21 za. Proti. Zdržal sa zamietnutý. 24 za. Proti. Zdržal sa zamietnutý. 25 za. Proti. Zdržal sa zamietnutý. 26 za, proti zdržal sa zamietnutý, 27 za, proti zdržal sa zamietnutý, 28 za, proti zdržal sa zamietnutý, 29 za, proti zdržal sa. Preveríme to. Zatvoríme zamietnutý o jeden hlas 26 ku 27. A nakoniec elektronické hlasovanie o nám správy. Otvárame hlasovanie. Zatvárame 48 ku 4. Pán Mesarič, blahoželáme, ďakujeme. Hlasovanie končíme.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 Prosím, tí z vás, ktorí si chcú pokecať o tom, čo budete robiť cez víkend, urobte tak e, vonku. OK. We, uh, continue with the... item. Pokračujeme teda bodom 5 nášho uh, programom, ktorým je informácia o, e, e, teda informácia misie výboru AFED o misii v Saudskej Arábii a v Katare. Ja som eh, bol súčasťou tejto delegácie a táto misia sa konala 9. a 10. februára a náš predseda pán Brok vzhľadom na mnohé rokovania týkajúce sa zotrvania Británie v Európskej únii sa musel vrátiť z Egyptu do Bruselu na rokovania. Toto bola veľmi dôležitá návšteva oboch krajín, ktoré majú strategický význam nielen pre Blízky východ, pre pre islamský svet, ale aj pre e, celosvetové záležitosti, predovšetkým v súčasnom kontexte nestability na Blízkom východe. Delegáciu okrem mňa tvoril pán Daržan, pani Saifa a pán Radoš, pán Kán, pán Panceri a pán Demes. Ehm, prijali, prijal nás kráľ Salman v Saudskej Arábii, ehm, ktorý sa zdal byť vo veľmi dobrej forme. Hovoril s nami vyše hodiny o rôznych otázkach, ktoré sú na programe dňa v blízko, na Blízkom východe, predovšetkým o situácii v Sýrii a o pripravenosti kráľovstva a jeho armády zúčastniť sa priamo v teréne ehm, akcií v eh, Syrii. Hovorili sme aj o vývoji v Jemene, hovorili sme aj s predstaviteľmi saudskej armády, hovorili sme o tom konflikte, ktorý tam prebieha v posledných mesiacoch. Hlavnou témou našej témy boli aj vzťahy medzi Sádskou Arábiou a Iránom po e, zrušení sankcií a hovorilo sa aj o potrebe deeskalovať e, napätie medzi týmito dvoma dôležitými krajinami. Pochopiteľne aj otázky týkajúce sa zniženia, znižovania, teda zniženia cien ropy, to bol ďalší bod našich rokovaní a hovorili sme o tom aj s našimi kolegami v Šura. E, takisto sme viedli rozsiahle rokovania týkajúce sa situácie v oblasti ľudských práv. Hovorili sme o tom s ministrom spravodlivosti aj s ďalšími partnermi. Samozrejme, aj vzťahy medzi Európskou úniou a Saudskou Arábiou um, sú veľmi dôležité a preto sme veľmi uh, zdôrazňovali pre, uh, prebiehajúce prebiehajúcu prípravu um, uznesenia o Jemene, ktoré je, ktoré je na programe Európskeho parlamentu. Hovorili sme aj o súčasnej situácii, pokiaľ ide o udelení uh, Sacharovej ceny. Um, E, e, laureátovi, ktorý ho, ju dostal v roku 2015, ale v súčasnosti sa nachádza vo väzení. Čiže hovorili sme o konkrétnych prípadoch, celkové tie diskusie boli veľmi užitočné a niektorých z kolegov, ktorí sa zúčastnili týchto rokovaní predovšetkým v Sádskej Arábii, ako aj v Katare, aby sa k tomu vyjadrili. Kto chce hovoriť ako prvý palic, síce s nami nebol, ale chcel by k tomu niečo povedať. Ďakujem za e, túto možnosť. E, mňa by veľmi zaujímalo, Aké e, e, máte informácie o tom e, laureátovi, ktorému sme udelili Sacharovú cenu? To bola jedna z vecí, o ktorej sme hovorili v rámci Výboru pre ľudské práva, Komisie pre ľudské práva s ministrom spravodlivosti. Ako viete, iba tá časť trestu bola vykonaná, zvyšok nebol vykonaný a on sice ešte stále vo vezení, ale nedostali sme Eh, žiadne informácie o tom, či bude vykonaná, či bude musieť vykonať aj tú zvyšujúcu časť jeho trestu. Toto je jedna z tých eh, informácií, ktoré sme dostali od saudských orgánov. Ale je zdravý, pretože jeho manželka hovorila, že chce vyhlásiť hľadovku eh, a bolo to ešte v decembri, to by ma zaujímalo. My sme nedostali žiadne informácie o tom, že by tá, tomu tak bolo. E, a to, to v podstate ani naše zastúpenie, naša delegácia v Saudskej Arabii nehovorí o tom, že by vyhlasil hľadovku. E, nech sa páči, Andrej. Áno, e, k tej istej téme e, pretože predseda parlamentu opakovane požadoval kráľa Saudskej Arábie, aby ho prepustil z väzenia. Čiže je to oficiálne rozhodnutie, alebo dostali sme nejakú oficiálnu odpoveď, písomnú odpoveď, pokiaľ ide o opakované žiadosti predsedu parlamentu pána Šulca, aby bol prepustený z väzenia. Čiže dostali sme takéto oficiálne e, oznámenie. Nemáme žiadne informácie o oficiálnej korešpondencii medzi kráľom Salmanom a predsedom Šulcom, ale pokiaľ ide o informácie, ktoré som dostali ja aj viacerí z našich kolegov, Antonio a ďalší, tak e, toto bola vec, o ktorej sme hovorili v rámci nášho dialogu a je úlohou nášho diplomatského zastúpenia, aby e, sledovalo osud listu pána Šulca. Eh, pán, Panceri, nech sa páči. Ďakujem. Pán predseda, aj ja súhlasím s tým, že tá návšteva bola veľmi dôležitá predovšetkým s cieľom zistiť, aká je saudská pozícia k viacerým e, otázkam, ktoré sa týkajú tohto regiónu. E, e, ja, som, e, ja chcem zdôrazniť jednu vec, ktorá nebola celkom jasná a to je ekonomická situácia, ktorá je znepokojúca. Ide o Saudskú Arabiu, kde ide hlavne o klesajúce ceny ropy, ktoré klesli na veľmi nízku úroveň až 20 dolárov za barel. A vzhľadom na to, že Saudská Arábia musela financovať viaceré veci v súvislosti s Jemenom, s Egyptom a tak ďalej, pretože Saudská Arábia je jedným z najväčších finančných podporovateľov egyptského prezidenta a to isté sa týka aj e, aktivít Saudskej Arábie v Sýrie. Hovorilo sa napríklad o vyslaní pozemného vojska do Sýrie. Čiže čo možno povedať o ekonomickej situácii? Poprvýkrát sa zdá, že Saudská Arábia poprvýkrát e, sa dostala do červených čísel a to je znepokojúce, pretože to môže viesť k narušeniu rovnováhy a destabilizácii tejto veľmi dôležitej krajiny v regióne. A druhá vec, musíme mať jasnú predstavu e, o e, tých o otázke e, ľudských práv, keď rokujeme s touto krajinou, pretože neboli sme svedkami toho, že by sme celkom vážne riešili otázky ľudských práv, hoci sú tam veľké problémy. Aj v minulosti naše delegácie kládli otázky týkajúce sa ľudských práv, ale tieto sa E, vždy zmietli zo stola tým, že sa, že sa hovorilo o práve šaria a že v Saudskej Arabii to proste riešili iným spôsobom. A e, my by sme sa však nemali vzdávať e, tejto snahy a musíme vždy presadzovať silnú európsku pozíciu vo vzťahu k Saudskej Arabii ja som mal taký pocit z tohto stretnutia, že Saudská Arábia je krajina, ktorá by istým spôsobom chcela zaznamenať istý vývoj, ale nie je toho schopná, pretože sú tam obavy z úlohy, ktorú by mohol v regióne zohrať Irán a sú tam aj obavy z toho, že by mohla krajina stratiť svoju eh, vedúcu úlohu v regióne. Preto musí Európa pomôcť Saudskej Arábii ktorá by vyvíjať sa požadovaným smerom, ale nie deštruktívnym spôsobom. Musíme však pritom zdôrazňovať ľudské práva. O slovo požiadali viacerí, aby som chcel povedať niekoľko slovo Katare a potom vám e, udelím slovo, aby ste mohli e, povedať to, čo potrebujete, ale zároveň, aby sme dodržali čas. My sme strávili dva dní aj v Katare, kde nás prijal mladý emír. Bolo to veľmi dôležité E, pretože sme sa stretli aj s ďalšími partnermi v e, Katare, s členmi Šúra, Šúry. E, hovorili sme s nimi o všetkých kľúčových otázkach, predovšetkým pokiaľ ide o vzťahy medzi EU Katarom, ekonomický vývoj, vplyv Kataru, ktorý značne presahuje jeho veľkosť, tak povediac, z hľadiska jeho medzinárodného profilu a napríklad pokiaľ ide o organizáciu globálnych športových podujatí, e, ľudské práva. Dostali sme z najvyšších miest uistenie, že o týchto otázkach sa už diskutuje a že podmienky budovania obrovských infraštruktúrnych projektov v Katare budú Ehm, sa bude prihľadať pritom aj na dodržiavanie ľudských práv. Ehm, hovorili sme aj o budúcich vzťahoch medzi Katarom a Európskou úniou a ehm, vyjadrili sme veľkú, veľké silné želanie, aby sa zlepšili. Mal som celku pozitívny dojem z z návštevy v týchto krajinách Eh, eh, hovorilo sa o ich diplomatických aktivitách, ako aj vojenských zámeroch. A teraz odovzdávam slovo kolegovi. Ďakujem. Pán predseda. Ako jeden z účastníkov tejto delegácie by som chcel nadviazať na to, čo povedal pán Panceri o ľudských právach E, musíme e, zobrať na vedomie, že tento dialog je mimoriadne náročný a e, zdá sa, ako keby boli na inej planete, pretože ich koncept ľudských práv má úplne inú povahu než náš. Hovoria, že oni rešpektujú ľudské práva, v rámci obmedzení, ktoré kladie šaria. A pritom je veľmi jasné, keď im dáte dodatočné otázky, že nemienia ustúpiť od tejto pozície e, v blízkej budúcnosti. A budú sa tejto politiky pridržiavať aj naďalej. Prinajmenšom na teraz. A my sme si v našich rokovaniach uvedomili, že naše uznesenia nemajú na našich partnerov nejaký vplyv a ani, ani v konkrétnych prípadoch aj keď sme hovorili o Rav Badaji, ja sám som osobne hovoril s ministrom spravodlivosti a pokiaľ ide o zdravie eh, tohto E, človeka, tak jediné svetlo, ktoré sme mohli pozorovať, alebo nejaké také pozitívne vyjadrenie sa týkalo toho, čo povedal minister o tom, že sa e, nebude na ňom uplatňovať trest smrti, že je veľmi, <laughs> respekt, pardon, prepačte, že sa nebude uplatňovať telesný trest, pretože je e, v zlom e, zdravotnom stave. Ale my sme v rámci tohto dialógu získali veľmi dobré, dobrú predstavu o vzťahu medzi týmito dvoma krajinami v regióne, to znamená Saudská Arábia a Irán, ale aj Irán a Rusko a hovorili sme aj o koordinácii s Tureckom, pokiaľ ide o riešenie konfliktu v Jemene. A pokiaľ ide o budúcnosť Sýrie, e, tam ma prekvapilo, že nevidia nejakú budúcnosť pre súčasného prezidenta, nevedia si predstaviť, že by Asad zotrval vo svojej funkcii a e, nevnímajú Asada ako súčasť možného riešenia konfliktu. Saudská Arábia je pripravená vyslať aj pozemné jednotky E, o tejto veci sme hovorili. E, hovorí o tom aj miestna tlač a verejná mienka v Saudskej Arabii je viac menej pripravená aj na túto pozemnú intervenciu, čo by samozrejme viedlo k eskalácii konfliktu a v tomto zmysle by e, sa to týkalo zrejme aj dohody medzi Spojenými štátmi a Ruskom. Pán Radoš, ktorý bol takisto členom delegácie, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ehm, pokiaľ ide o e, túto návštevu. E, myslím si, že Európs, pred Európskou úniou stojí z, z geostrategického e, hľadiska veľká výzva. Pokiaľ ide o Saudskú Arábiu, pri všetkých rokovaniach sme pocitovali isté znepokojenie a isté E, problémy vo vzťahu k Iránu aj k dohode o e, jadrovom vývoji. Toto je znepokojivý bod vzťahu medzi oboma krajinami, ktorý vážne ohrozuje mier medzi krajinami v celom tomto regióne. E, teraz nastupuje vhodná chvíľa pre európsku aj americkú diplomáciu, aby zohrala svoju úlohu. Takisto Takisto sme položili otázku, pokiaľ ide o, o situácii Abu Dhabi, o e, treste smrti a podobne, ale nezdalo sa, že by naše požiadavky sa stretli s veľkou odozvou. Zdá sa, že veľmoci, ktoré pôsobia v tomto regióne, predovšetkým Rusko, e, e, že a že, že majú vo vzťahu v tejto krajine e, takisto silné, e, silné záujmy a to sa týka aj Číny. Pokiaľ ide o Európsku úniu, tak Európska únia má, trpí, čo naj, trpí najväčšími dôsledkami toho, čo sa deje v danom regióne a pritom má v ňom najmenší vplyv. A to sa týka aj Severnej Afriky, ktorá predstavuje jednu z najväčších vízie v budúcnosti. Ja som šokovaná, E, tým, čo počujem a e, e, pokiaľ ide o práva žien, nebola tam žiadna žena a myslím si, že najmä v krajine, ako je Saudská Arábia, je to veľmi dôležitá téma. E, ja som sama aj v rámci parlamentu podpísala e, text, ktorý sa týkal Saudskej Arábie a v ktorom sa hovorilo, že v tejto krajine nezohrávajú ľudské práva e, potrebnú úlohu, že pokiaľ ide o ľudské práva saudských občanov, predovšetkým ženy, takisto saudské rómskú mládež, tak e, sú e, tam problémy. A to sa týka aj ekonomických problémov. A toto je e, veľmi závažná skutočnosť, najmä vzhľadom na úlohu, ktorú zohráva Saudská Arábia vo svete v súvislosti s rozširovaním vahabizmu, ktorý silne potláča ľudské práva. Ja by som chcela otvoriť otázku rivalstva medzi Saudskou Arábiou a Katarom. Tento rivalský vzťah sa veľmi jasne prejavuje v zastupnej vojne v Líbii. Obávam sa, že táto delegácia, e, z toho aspoň, čo som si mohla doteraz vypočuť, vyslala možno e, ľuďmi, s ktorými hovorila, predovšetkým e, pokiaľ ide o ľudské práva a o e, to, že ľudské práva neboli e, riadne e, zohľadňované v diskusiách o strategických otázkach. Vy si určite uvedomujete ako dohodová členka parlamentu, že to je skupina, ktorá rozhodnuje o tom, koho vyšle. EPP poslala pani Sajpa, Sajpi a kolego, kolegyňu, ktorá Ehm, bude hovoriť neskôr, ktorá je predsedničkou delegácie pre ehm, tento región, ale mali ste veľa možností e, sa vyjadriť a pokiaľ ide o tú správu, tak tá bola veľmi stručná, ale kolegovia zo sekretariatu vám môžu poskytnúť komplexnú správu a tá vás presvedčí o tom, že v Saudskej Arabii sa hovorilo o všetkých kľúčových otázkach a že tá návšteva bola skutočne užitočná a bola v súlade s politikou Európskej únie. Ďakujem. A teraz e, odovzdám slovo pánovi Martovi. Jozo, trzne ga malo da se probudi. El informe ha sido interesante, pero hay una cuestión. Táto správa bola. Táto správa Ehm, bola schválená. Jedna vec je tu zaujímavá. Ehm, ehm, oznelo, že Sádzka Arábia je zdrojom hlbokej nestability na Blízkom východe a mm, nielen eh, nestability, ale eh, konflikt, ktorý vedie s Jemenom pod zámienkou rozporu s Iránom eh, je len starý rozpor, ktorý existuje od začiatku storočia medzi kráľovskými orgánmi Imano, e, Jemena a Sáudskou Arabiou e, z otázok náboženských aj e, teritoriálnych a e, chcú e, nám to predať ako boj proti iránskej hegemonii v tejto oblasti. E, tiež e, to spôsobuje e, veľkú nestabilitu v Sýrii, kde podporujú fundamentalistickú salafistickú skupinu, e, ktorá je spojená s Jepatel nusram hovorím o Ahar al-Sram a e, toto presne je obrovský zdroj nestability e, kvôli e, tomu, e, že objektívne sú svoje s teoretickou organizáciou Al-Nusra a ich deklarácie sú, že ich E, nepriateľ Asad a nie e, práve tí susedia, s ktorí majú spoločné územie, e, teda Nusra. Odznelo to, že prítomnosť saudských vojsk je v skutočnosti prítomnosťou žoldnerov, ktorí pozostávajú z Pakistancov a z troch tisícov Kolumbičanov, ktorí boli zaplatení a rekrutovaní v Kolumbii, aby bojovali pre kráľovský klan sa Saudov v štáte, ktorý e, sa volá Saudská Arábia, ale mohlo by sa aj nazývať e, Spojené kráľovstvo rodiny Vinco je e, to značný problém, ktorý nám tu spôsobuje e, tento štát a teraz e, žijú na dlh, pretože minajú viac, ako získajú a o 10 rokov budú musieť si povičovať na finančnom trhu. Je to krehká krajina, brutálna krajina a je to krajina, ktorá destabilizuje tento region A toto bol záver, ktorý naša delegácia z toho získala. Mr. Nart, and now let me give the, the floor. Ďakujem. A teraz sa to vzdávam slovo. Ešte, pánka, nech sa páči. Uh, th- thank you, chair. me... Ďakujem. Eh, ja by som chcel zopakovať to, čo ste povedali, že to stretnutie bolo pozitívne a konalo sa v správnom čase. Dôležité je aj to, že obe krajiny nám umožnili stretnúť sa s predstaviteľmi na najvyššej úrovni a mohli sme hovoriť o otázkach záujmu Európskeho parlamentu. Takisto je dôležité pochopiť, najmä pokiaľ ide o Saudskú Arábiu, že vplyv Saudskej Arábie je nepomerne väčší, než je veľkosť tejto krajiny a, a e, je dôležitý z hľadiska pozície, ktorú predstavuje vo vzťahu k islamskej viere, ktorú vyznáva 1,4 miliardy osôb. Preto si musíme položiť otázku, ako zlepšiť naše vzťahy so Saudskou Arábiou e, a je dôležité, aby tie vzťahy boli oveľa pozitívnejšie a produktívnejšie. Myslím si, že jedna z kľúčových otázok sa týkala ľudských práv a konkrétne Um, otázky postavenia žien, účasti žien v politickom živote uh, a to bola tiež vec, o ktorej sme hovorili. Ja e, som takisto e, očakával jednoznačné odpovede zo strany kráľa, ktorý hovoril, že ženy už teraz sú značne, e, do značnej miery zapojené aj v oblasti podnikania a e, hovoril, hovoril sa o tom, že má záujem zlepšovať tento aspekt života ich spoločnosti. Ďalej tam bola vec, ktorá sa týkala systému súdnictva v Saudskej Arabii. Je potrebné e, to e, pochopiť a snažiť sa zlepšiť, najmä pokiaľ ide o e, procedurálne otázky získavania dôkazov a podobne. To tiež súvisí s mnohými otázkami ľudských práv. Pokiaľ ide o vzťahy medzi Katarom a Saudskou Arábiou, ja som e, získal pocit, že obe tieto krajiny e, smerujú k zlepšeniu vzťahov, vzájomných vzťahov, čo je takisto dôležité. Myslím si, že takisto si tieto krajiny. E, e, e, my si musíme uvedomiť, aké, akým ťažkostiam sú vystavené tieto krajiny v celom blízkovýchodnom regióne a to aj vo vzťahu k Iránu a vo vzťahu k EÚ. Kľúčovým problémom týchto krajín, ktorý sa stále opakoval, boli obavy z Iránu, predovšetkým zo zásahu revolučných gard v tejto krajine. Preto si musíme položiť otázku, otázku, ako zohrať pozitívnu úlohu na zlepšenie vzťahu medzi Iránom a Saudskou Arábiou. E, je teda dôležité budovať dôveru medzi týmito krajinami. Ďakujem. A, a ešte pán Korvin, prosím, krátka poznámka. Ďakujem. E, hovoríme o dvoch krajinách, e, z ktorých jedna podporovala tzv. kalifát v Katare a jedna ešte stále podporuje kalifát, to je teda Katar. Uh, a vy hovoríte o právach žien, o právach homosexuálov, o ľudských právach, ale nehovoríte o tom najzávažnejšom probléme tohto regiónu. Ja, ja nie som socialista, ale podporujem pána Narta v tom, čo povedal. Ďakujem. Ja by som chcel povedať len to, že treba pamätať na to, že táto správa, e, tento súhrn je veľmi stručný a že e, sa e, bude, že, že pokiaľ ide o celkové, celkový obsah našich diskusí, ten bol nepomerne širší a hovorili sme o rôznych otázkach vrátane činnosti spravodajských služieb a tak ďalej. Ale teraz, pani Alia Mari, dúfame, že e, nám bude môcť povedať viac o pravidelných aktivitách vášho výboru. Ďakujem, pán predseda. Pokiaľ ide, ja som sa z rodinných dôvodov nemohla zúčastniť tejto delegácie, ktorá bola v Saudskej Arabii a v Katare. Ľutujem to, napriek tomu veľmi e, pravidelne navštevujem tieto krajiny minimálne dvakrát do e, roka a tieto sú veľmi dôležité z hľadiska vzťahov medzi EÚ a krajinami Perského zálivu. Čo ma vždy prekvapuje je nedostatočné pochopenie tých e, partnerov našich diskusí. Oni nechápu celkom rôz, a ne, ne, takto nedám celkom dobré pochopenie e, napríklad toho, že e, ide o krajiny, ktoré získavali e, v, a ktoré nám mnohých rokoch, ktoré nám mnohé roky pomáhali a je tu celý rad európskych krajín, ktoré využívajú finančné prostriedky týchto krajín na pomoc svojim podnikom, na boj proti nezamestnanosti. Oni nám pomáhajú ju aj v oblasti bezpečnosti. Ehm, ako, ehm, minister, ako ministerka pre zahraničné veci, ako aj pre obranu, môžem povedať, že práve prostriedky z týchto krajín nám pomohli veľmi účinným spôsobom ehm, odhaliť niektoré možné atentáty. Takisto nám pomáhajú na diplomatickej úrovni, predovšetkým Katar, ktorý zohráva dôležitú diplomatickú úlohu E, čo vôbec e, nesúvisí s veľkosťou tejto krajiny, pretože jej význam presahuje e, tento regionov a skutočne nám pomohla vyriešiť viacere situácie, napríklad aj v súvislosti s braním rukojemníkov. Takisto nám pomáhajú v oblasti súdnictva, pretože vo viacerých prípadoch naši občania mali niektoré problémy v týchto krajinách E, my tieto krajiny často kritizujeme bez toho, že by sme ich e, dobre poznali a bez toho, že by sme sa snažili pochopiť realitu v týchto krajinách. Napríklad často sú obviňované z toho, že poskytujú finančné prostriedky teroristickým organizáciám. Ale realita je iná. Sú to, sú to vlády, ktoré pomáhajú e, poskytovať E, tieto finančné prostriedky, ale e, sú to nadácie, ktoré nie sú dostatočne kontrolované zo strany vlád a práve ich e, prostredníctvom sa e, poskytujú niektoré e, finančné prostriedky. Často nevieme ani to, že samotná vládnúca trieda týchto krajín je často potenciálnou obeťou teroristických organizácií. Napríklad v Saudskej Arabii minister spravodlivosti bol často cieľom pokusov o atentát je teda potrebné, aby sme zaujali vyváženejší postoj. A často sa nám e, vytýka aj ďalšia vec, že e, my našu pozornosť príliš často zameriavame na ľudské práva, tak v Saudskej Arabii, ako aj v Katare, ale nehovoríme v tejto súvislosti o krajinách, ktoré v rámci Európskej únie využívajú e, pomoc z e, krajín Blízkeho východu. A takisto, ako keby boli oslobodení od e, istých zodpovedností. Takže my musíme e, sa pozerať na to, akým spôsobom fungujú vlády a vládne systémy v týchto krajinách. Ja nehovorím, že je treba zbaviť viny jednu či druhú stranu, ale je potrebné, aby sme zaujali rovnaký postoj k obom stranám, e, ak chceme, aby sme boli dôveryhodní, aby sme boli rešpektovaní. A nesmieme zabúdať ani na lobizmus, ktorý funguje účinnejšie vo vzťahu k niektorým krajinám v porovnaní s inými. A čo je takisto dôležité, je to, že možno tu pôsobia aj ďalšie tlaky a že bol dosiahnutý aj istý pokrok, ale my tento pokrok jednoducho nevnímame. Existuje príslovie, že nemôžeme chytiť muchy na ocot, ale musíme systematicky vyvíjať úsilie na to, aby sme uznali tieto tento pokrok. Hovorilo sa tu o ženách. Ja naozaj uznávam, že sú tam mnohé veci, ktoré sa v tejto súvislosti spomínajú. Niektoré sú pravdivé, niektoré sú nepravdivé, ale napríklad pokiaľ ide o Katar, už teraz máme a, a Saudskú Arabiu už teraz bola súčasťou parlamentnej delegácie z tejto krajiny, ktorá nás navštívila. Boli tam aj ženy, takisto aj No, sú tam ženy starostky. E, to sú veci, ktoré sú dôležité a je teda treba, aby sme si uvedomili, že síce došlo k istému pokroku, ale takisto, že pokiaľ to porovnávame s našimi štandardami, tak ešte zostáva toho veľa urobiť, ale to neznamená, že by sme nemali zobrať na vedomie dosiahnutý pokrok. A pokiaľ ide o vzťah medzi Katarom a Saudskou Arábiou, pravda je taká, že tieto krajiny si po istý čas vôbec nevideli prísť ísť, e, e, proste, že sa vôbec nerozprávali. A, a naozaj sa tá situácia zlepšila. A takisto napríklad e, Jemen je veľmi dôležitý z tohto hľadiska. Nemôžeme byť celkom spokojní s tým, čo sa dosiahlo, ale musíme zohľadniť e, dosiahnutý pokrok. Samozrejme, tá kritika by mala byť nasmerovaná e, do obidvoch táborov. A napokon by som chcela povedať, že musíme sa zamyslieť na jednou vecou. A síce, že sa musíme zaoberať aj tým, akú úlohu zohráva obraz a aktivity Európskej únie vo vzťahu k týmto krajinám. Je pravda, že sme tam e, síce zastúpení, ale náš postoj nie je celkom čitateľný. E, na rozdiel od e, Spojených štátov, Ruska, Číny a podobne. Tieto sa snaž, snažia o privilegované vzťahy s týmito krajinami. A my chceme e, niektoré veci obhajovať, ale e, musíme to robiť na základe našej prítomnosti v týchto krajinách. Musíme s nimi udržiavať vzťahy, ktoré nám umožňujú hovoriť jasne, ale ktoré nám umožňa takisto vyvíjať e, vplyv v, tejto, v týchto krajinách. To je postoj mojej delegácie. Ďakujem veľmi pekne. Nás takisto mrzelo, že ste sa nemohli zúčastniť tejto návštevy v Sádskej Arabii a Katare. Vidím, že pani Saifi prišla. E, žiaľ, pani Gomez tu nie je, pretože som sa, sme chceli, aby bol, bol zastúpený výbor FAM v našej delegácii, takže nech sa páči, mohli by ste k tomu povedať niekoľko slov a potom aj pán Pašku by, to, bol by som rád, keby sa ujal predsedníckej úlohy v na tomto zasadnutí, lebo ja budem musieť odísť. Ďakujem. E, ja... Ďakujem za to, že ste predsedali delegácii Sádzka Arabia Katar veľmi dobrým spôsobom. Mrzí ma, že som prišla neskoro, ale bola som na inej schôdzi. Pani Gomez, e, áno, je pravda, že som tam bola samo, sama žena v tejto delegácii, ale pokúšala som sa zastúpiť e, ženské pohlavie entuziasticky. Nechcem hovoriť dlho. To, čo aj o Ayomari, to je pravda. Chcela by som povedať, že delegácia Sávská Arábia Katar, tak to bolo veľmi dôležité, najmä pokiaľ ide o Sávskú Arábiu. A v Sádskej Arabii, v celkovo v golfských štátoch sme pocítili potrebu Európy, je tam tá potreba dialogu s Európou, pokroku v našich vzťahoch a bola by chyba sa z našej strany e, odmietnúť túto podávanú ruku, pretože Sádska Arábia a celý golfský región je dôležitý región. No a Sádska Arábia v tomto regióne zahráva mimoriadne dôležitú úlohu keď zoberieme do úvahy tie udalosti, ktoré sa tam dejú a ktoré nám robia starosti. No pár slov. Delegácia eh, hovorila o všetkých problémoch, ktoré riešime tu na úrovni nášho parlamentu. Venovali sme sa mnohým otázkam, vrátane otázky ľudských práv, otázke Arafa Badawiho, to, čo zaujímalo kolegov Hovorili sme s ministrom spravodlivosti, to bola naozaj veľmi otvorená diskusia. Kládli sme mm, otázky dosť odvážne, kritizovali sme niektoré veci, pokiaľ je o záležitosť žien. Tak samozrejme súhlasím s tým, že je to dôležité tieto ženy e, nás žiadajú, aby sme boli pritomní, aby sme ich podporili v ich boji za zástupenie žien v spoločnosti. V Európskom parlamente, myslím, že 17. marca bude pritomná delegácia žien. Majú od nás, majú naozaj veľké očakávania a my sa musíme tejto úlohy ochrancu práv žien zhostiť. Ako som hovorila, bola som jediná žena v tejto delegácii a v prvom rade nebol vôbec problém, že som nenosila pokrivku hlavy, nemala som ani baju, ani šatku a ne, nebol s tým žiadny problém. A myslím si, že sme tým istým spôsobom eh, vydali isté politické posolstvo. Čiže je dôležité, aby sme boli v tomto regióne prítomní a tento región od Európy toho veľa očakáva a podáva nám ruku. Um. Ďakujem pekne. Môžeme ísť ďalej e, k ďalšiemu bodu programu. Rád by som vám pripomenul, že chvíľu pred 11.30 príde pani Mogherini, čiže budeme musieť rozpravu ukončiť. A máme pred sebou ešte stále 3 či 4 body vrátane vašej správy, pani Saifi. Takže by som chcel poprosiť kolegov, tí, ktorí sa zúčastnili delegácii, aby obmedzili svoj rečnícky čas na 3 minúty a tí, ktorí budú chcieť pripomienkovať, sa budú musieť zmestiť do 2 minút. Musíme byť naozaj striktní, pretože inak nám nevidie čas. Takže ďalší bod debrief o služobnej ceste výboru AFET do Egypta. Chcel by som pozvať pána Lópeza, ktorý tam bol, a pani Lochbiller. Každý z vás má tri minúty. Takže pán López, nech sa páči, máte slovo. Muchísimas gracias. Um, a mí me gustaría hacer eh, referencia a algunas de las... Ďakujem za slovo. Chcel by som vám povedať, e, o čom sme v Egypte hovorili, čo sme tam videli. Predseda nášho výboru Elmar Brock bol vedúcim delegácie. Stretli sme sa so zástupcami vlády, s prezidentom Alsisom, z neza, mimovládnymi organizáciami, so zástupcami občianskej spoločnosti Egypta. Tie stretnutia boli veľmi plodné. Najprv by som chcel povedať pár slov o tom, ako ľudia vnímajú konflikty vo svojej krajine. Ľudia veľmi intenzívne vnímajú nestabilitu, vnímajú problémy, ktoré majú na hranici s Líbiou, kontroly hraníc, spôsobujú veľké starosti ľuďom, plus to, že ľudia zo Sýrie idú do Líbie, avšak ďalšie hranice tiež predstavujú problém, napríklad na juhu Sudán. Je to uh, veľké napätie v regióne, e, kde je viacero e, zlyhaných štátov, kde sú latentné konflikty, Jemen, Sýria, Irak. E, toto sa deje v regióne a hlavne tiež problémy vnútorného terorizmu na severe Sinaja, ktoré postihujú tento štát a ktorí tiež prinášajú vnútorné ťažkosti, ktoré sú veľmi značné. Ako viete, pred 5 e, rokmi e, nedávno e, boli vykonané protesty na námestí Tachil a 5 rokov prebehlo turbulentných v tomto štáte a bolo tam viacero volieb, ktoré priniesli do vlády mocenské bratstvo Almorsio spolu s vládou Almorsio a potom zvrhnutie tejto vlády a vládu Al-Sisiho. A mm, cestovný plán po ehm, tomto rozporúpanom konfliktnom prechode e, tohto štátu k voľbám v oktobre minulý rok e, boli voľby na, e, do parlamentu a tiež tieto boli poznačené cestovným plánom s cieľom e, demokratizácie inštitúcií. A k tomu by som rád dodal niektoré body, ktoré my sme videli a analyzovali k tým voľbám a k vnútornej politike. Poprvé, je pravda, že tam um, bolo viacero kandidátov aj uh, volebných uh, zoznamov, ale uh, politická situácia je veľmi zastrašujúca a um, manifestácie sú veľmi obmedzené a uh, Ďalšia vec, e, e, väčšina poslancov sú nezávislí e, s slabými stranami, čo obmedzuje rozvoj demokracia. Mocenské bratstvo ich členovia sú zakázaní a viacerí sú odsudení na smrť a toto bráni politickému pokroku a my to stále Ehm, pripomíname, že ehm, moc Sasisiho ehm, je príliš veľká a že ekonomika sa rúti mm, do záhuby, je tam veľký verejný deficit a je tam veľmi málo príjmo z cestovného ruchu, len Saudská Arábia tam investuje teraz a to sú investície, ktoré im zabezpečujú ropu a potraviny a nebude e, možné to dlho udržať. A je tam e, veľké zhoršenie stavu ľudských práv v tomto štáte, ako sme e, videli aj minulý týždeň, keď ten talianský študent, ten chlapec bol zavražený v Kahire. A um, toto stále pripomíname v našich rozhovoroch s egyptskou vládou. Lochbiller. Ďakujem, pán, teraz pani Lochbiller. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ešte by som doplnila pána Lópeza. Stretli sme sa s parlamentom a opakovane tam zaznelo, že by sme chceli posilniť spoluprácu s egyptským parlamentom. Uh, Mohli by sme sa porozprávať o tom, ako sa parlament riadi, úni u nás. No a taktiež sme hovorili o problémoch s viacerými problémami, ktoré v parlamente majú napríklad mm, zákon o terorizme a o protestoch. Ústavy sú dobré, ústavu majú dobrú, avšak niektoré zákony by mali byť solidnejšie, mali mať jasnejšie znenie a nemali by byť natoľko otvorené e, výkladu čo je napríklad zločin, čo nie je zločin. Taktiež sme mali naplánované návštevy väzení, avšak na to nevyšiel čas. Minister vnútra e, zrušil stretnutie. To, tieto informácie posuniem samozrejme sekretariatu AFED. Potom sme sa tiež venovali e, uzneseniu kde sme hovorili o írskom väzňovi v Egypte, kde prebiehol spravodlivý súd a údajne tento väzeň mal už 50 návštev zabezpečených. Pokiaľ ide o situáciu ľudských práv, tak tá schôdza, ku ktorej došlo popoludní zo stretnutí Výboru pre e, ľudské práva a ďalšími organizáciami pre ľudské práva, zastupca schodovala aj za účasti zástupcov médií, tak to bolo veľmi komplikované, pretože tam bolo uvedený mnoho príkladov politických väzňov, ktorí čelia nespravodlivému súdu. E, sú tam aktivisti, ktorí sú zadržaní. E, niektorí novinári uvádzali, že ich kolegovia zmizli, že mnoho aktivistov je vo väzení, že čelia obvineniam z toho, že, sú, že spáchali zločin. Taktiež sme sa dozvedeli, že dochádza k mučeniu a že podmienky vo väzení sú neakceptovateľné. Čiže tá spätná väzba, ktorú sme si vypočuli, ja som sa pokúšala skontaktovať e, s ďalšími e, zástupcami, ktorí pôjdu do Egyptu v marci, zúčastnia sa dialogu EU Egypt o ľudských právach. Toto je naozaj potrebné podporovať. Taktiež som počula že brutálna vražda talianskej študenty Reginy e, sa tam rieši. Neriešilo sa to na rovni našho oficiálneho stretnutia. No a Shepard, pán Broker, Brok pardon, povedal, že pokiaľ ide o Európu, o členské štáty, tak talianská vláda nechcela, aby sme sa tejto téme venovali. Povedali nám to veľmi otvorene. My sme to samozrejme rešpektovali, avšak stále sledujeme, aké sú výstupy tohto prípadu. E, komunikovali sme aj so zástupcami občianskej spoločnosti, kládli sme im rôzne otázky, otázky a nikto nevylúčil, či už ide o diplomatov, novinárov, že by za tým mohol byť aparát tajných služieb, čo nám naozaj spôsobuje starosti. Myslím, že dobre že tam pôjde Pán je potrebné, aby sme sa neustále venovali riešeniu otázky ľudských práv a myslím si, že by sme mali opätovne zorganizovať misiu koncom tohto roka. Ďakujem, pán Brok. Ďakujem pekne. Ja chcem uvieť pár pripomienok čo pani Lochbiller povedala, z časti e, nebola činnosť oficiálnej delegácie, ale 1-2 dní dlhšie a preto e, my ako delegácia sme neboli požiadaní, aby sme na, urobili návštevu vo väzení a e, ďalej e, tiež sme upozornili na nutnosť vyjadriť, že terajší stav nevnímame ako uspokojivici, ale že to vnímame ako proces. A, um, Mm, bol zvolený e, nový e, prezident e, a na základe týchto možností a situácie bol zvolený aj parlament a potom moslimské bratstvo spôsobilo nezdravú situáciu v štáte a že voľby tohto parlamentu sú významné v rámci cestného plánu, ktorý vláda predložila pre nás je e, významné a e, jasné, že e, podľa parlamentu nie je koniec tohto procesu, ale je to len súčasťou toho procesu, v ktorom sa ten štát musí rozvíjať a preto je dôležité, aby sme s parlamentom úzko spolupracovali. Máme tu veľa dobrých, zaujímavých ľudí, ktorí sme tam našli a my sme však zistili, že je tam e, malá skúsenosť, e, nemôže byť e, ani veľa skúsenosti, ale nastáva tam klasická parlamentná práca a takisto je to aj v Tunisku, aj v Ukrajine, kde máme úzkú spoluprácu a tu nás žiadajú, aby sme ponúkli pomoc v tom, ako sa organizuje parlamentná práca. Musíme to presadiť v e, našom sekretariate parlamentu a chcem aj vyzvať politické skupiny, aby e, jeden, dva pracovníci každej e, e frakcie e, boli pozvaní z Egypto, aby tu mohli e, zotrvať 4-5 týždňov, aby tu mohli sledovať priebeh práce parlamentných výborov a e, celého parlamentu, aby e, Ehm, mali, získali znalosti o tomto procese, aby, e, ako pani Lagbevel povedala, mohla prebehnúť táto zákonodárna práca, aby tiež e, mm, sme si uvedomili, že tam e, je mm, iný spôsob budovania politických skupín a frakcií v parlamente, aby sme im ponúkli našu pomoc a aby sme mohli pokračovať v našich kontaktoch. E, e, treba vychádzať z toho, že stabilný Egypt je pre nás e, dôležitý predpoklad a um, nesmie zabudnúť na to, že stabilita dlhodobo môže byť len, keď je demokraticky aj právnoštátne um, zakotvená a tiež musí byť socioekonomicky zakotvená. Máme tu um, tento um, ehm, zešarovný kruh uh, nezamestnanosti a uh, chudoby a uh, možnosti náboru pre teroristov a uh, to možno prelomiť len, keď sa bude investovať do mladých ľudí a preto je tu skupina spolupráce pre ekonomický a sociálny rozvoj tohoto štátu a je to aj sociálna politika, bezpečnostná politika a keď sa na to pozrieme s tým, ako vidíme, aká je situácia e, na Sinaji a keď je tu hrozba zo susedného štátu Líbie, keď nastane e, taká katastrofa, e, keby Egypt e, upadol do takej nestability, tak preto e, je spolupráca s Egyptom e, vynimočne dôležitá pre tento štát aj pre naše zájmy a myslím si, že toto jasne vidíme a preto takýto rozvoj proces cieľom stability v Egypte nesmieme podceňovať, e, ak e, by e, bola aby nenastala ešte nezdravšia a horšia situácia. Na základe toho musíme postupovať v spolupráci s nimi a musíme pokračovať v rozhovoroch s nimi. A podľa mňa je osobitne dôležité, že diskusie s predsedom Sisi všetky tieto témy obsahovali a aj um, tú definíciu islamu, ktorú on vyslovil, že to musí byť islam, ktorý tiež umožní opozíciu a iné názory, ktorý umožní svetský štát, a, že musí na tom pracovať aj s univerzitou v Kahire. E, musíme sa postarať o to, že islam zároveň nebude znamenať e, teror a boj, ale že umožní mierovú spoločnosť. Napríklad e, to sa hovorilo aj v súvislosti s koptami, e, aby mohli žiť v miery aj v islamskom štáte, že musí to byť moderná definícia a pluralit nesmerujúca definícia islamu a myslím si, že takéto východisko by sme mali um, um, podporovať uh, v našich rozhovoroch, aby sme dospeli k lepšiemu stavu v tomto regióne aj v vzťahoch s nami. Myslím si, že uh, stojí za to, aby sme tento proces diskusie pokračovali. Of... Uh, Ďakujem. Ďalší štyria kolegovia sa prihlásili o slovo. Pani Nina Gil, prosím, držte sa rečníckého času. Dve minúty, nech sa páči. Ďakujem. A ja som mala tú možnosť byť s predsedom a ďalšími kolegami na tejto delegácii a ja absolútne podporujem, čo predseda povedal, pokiaľ ide o to, že sme nabrali cestu ďalšej spolupráce s egyptským parlamentom Pokiaľ by sme mohli intenzívnejšie spolupracovať a pomohli im pomôcť úlohu výkonného orgánu, pomôcť im zabezpečiť to, že záujmy ľudí Egypta sú plne zastúpené, to by bolo dobre. Pre mňa bolo dôležité, pre mňa je dôležité zdôrazniť, tú potrebu pracovať viac na oblasti ľudských práv a vývoji občianskej spoločnosti. Myslím si, že by sme mali viac zaangažovať e, pána sa aby povedal, že rešpektovanie ľudských práv žiadnym spôsobom neohrozuje demokraciu či vládu. Tieto veci naopak idú ruka v ruke. A zabezpečujú lepší rozvoj demokracie. Trochu ma zarazilo ako to, že občianská spoločnosť v Egypte nie je až tak veľmi rozvinutá ako iné oblasti. A prv než sa tam dostaneme, prv než budú schopní naozaj sa slobodne zúčastňovať, pokiaľ nebudú schopní zverejniť svoje stanoviska, tak nebude tá demokracia na také rovne, ako by sme chceli. Každopádne mali sme veľmi bohatý program, e, niekoľko diskusí na veľmi vysokej úrovni, to ste už počuli od pána Broka a myslím si, že je naozaj dôležité, aby sme v tejto práci pokračovali. Ďakujem. Pán Nard, dve minúty. Jedna otázka sú e, naše želania, druhá otázka je situácia realita. A e, realita e, v Egypte po páde kráľa je E, vojsko a e, vojsko je e, krypto kosťou spolu s mešitami a preto moslimské bratstvo bola jediná skupná sila postaviť sa proti vojsku a vojske Muhabarad a to je brutálna represia k, z čas Naseru, od, od čas Naseru a na, vyše je to 60% egyptského hospodárstva a preto myslím si, že nastane taká struktúra. E, ktorá po voľbách s malou účasťou a s parlamentom, e, ktorý nemá žiadnu moc, e, bude schopná zatočiť na jadro ozajstnej moci v Egypte, čo je v skutočnosti vojsko a jeho politické zájmy a jeho zásadné ekonomické e, záujmy, si myslím si, že znamená, že nerozumiete realite. E, Egypt je e, zásadný a prioritný faktor stability a Egypt je pre severoamerické zájmy, kde je to pre nich druhé najdôležitejšie ťažisko ekonomickej pomoci a z časti aj ochrany izraelských záujmov a um, blokády um, pasma Gazy, čo je e, zásadná vec pre Egypt a Izrael. E, a okrem toho Egypt je zásadný pre mm, stabilitu v oblasti s e, značnou ekonomickou pomocou od Sávskej Arábie. Keď si myslíte, že prostredníctvom ľubovoľnej, e, svojvoľnej pomoci pre slabú občianskú spoločnosť e, znamená, že e, ne e, zaručíme riešenie tohto problému. Takže poprvé je to možnosť, či zabezpečenie stabilitu diktatora Sisi, a budem si myslieť, že je lepší ako prechádzajúci prezident, alebo si myslíme, že sa môže vyriešiť tá situácia, spôsobiť to ďalšiu nestabilitu? To je rečínska otázka. Two minutes. Ďakujem, pán Buchna, dve minúty. Ďakujem za slovo. Pán Brok, ja e, nie som taký optimistický ako vy. Ja sledujem e, tento status 30 rokov a ja tam pravidelne chodím a e, vidím, e, že e, zmocnenie sa moci od Asisiho spôsobilo značné zhoršenie a predtým e, sa nestalo, e, že v... m, tejto e, veľkej e, e, sále ľudia boli v väzniciach mučení na smrť a táto situácia sa aj v hospodárskom zmysle zhoršila a to je pre nás, Európanov, veľmi dôležité a chcem vám pripomenúť, že práve z dôvodu našej dohody o voľnom obchode je postihnutá E, obyvateľstvo a firma Veolia prednedávnom e, žalovala egyptský štát, e, pretože určil minimálnu mzdu a to menej ako 80 eur, 80 eur na mesiac. Kto z toho dokáže žiť? A my uzatvárame takúto dohodu s tým štátom. A dôležité bolo pre európske členské štáty, aby sme Ehm, mali voľnejší režim pri povolení ehm, v pricestovaných ľudí, len s e, takouto výmenou e, môže prebiehať demokratická výmena v tom štáte. Ďakujem, pán Castaldo, dve minuty. Mi sembra perfin, persino superfluo eh, ricordare quanto sia fondamentale l'importanza. Ďakujem. Samozrejme, treba zobrať do úvahy, nakoľko je Egypt v tomto regióne dôležitý. Našťastie je však e, v obklúčení krajín, ktoré čelia nestabilite. nestabilite. My na strane európskej sa na toto pozeráme z jednej strany z hľadiska demokracie, na druhej strane z hľadiska bezpečnosti. Uvedomujem si, že situácia je mimoriadne zložitá. No ale samozrejme aj v prípade príšernej vraždy Reginy sme videli, že tá situácia v oblasti bezpečnosti nie je až taká, ako by sme si priali. Vláda sa to pokúša príšiť moslimskému bratstvu, avšak skôr je pravdepodobné, že došlo k nejakým konfliktom v rámci komunity e, egyptskej rozviedky. A už tu zaznelo, že za to môže mať zodpovednosť naopak e, e, e rozviedka. Som presvedčený o tom, že naša misia by mohla pomôcť túto situáciu vyriešiť. Avšak správy, ktoré z Egypta získávame, skôr poukazujú na to, že situácia sa zhoršuje. Preto a teraz aj situácia v Líbii sa tiež zhoršuje. Národná jednota má problém vládnuť. No a toto sa, tento problém sa môže rozšíriť, pokiaľ nedojde k nejakému pev, nejaké ustanoveniu pevnej pozície, tak e, to môže mať dopad aj na Egypt. Je to naozaj týkajúca bomba. Milióny mladých ľudí Môže totiž to prepadnúť extrémizmu a pokiaľ nenájdeme teraz inteligentné riešenie, za pár rokov nás to môže veľmi veľa stať. Ďakujem. Chcel by som vás informovať, že debrief e, k návšteve Bangladeša musíme presunúť, aby sme mohli e, dokončiť schôdzu na čas. A teraz budeme hovoriť o debriefingu o návšteve Palestíny. A potom tu budeme riešiť ešte správu pani Saifi. Čiže teraz Palestína. Pani Martina Anderson, máte slovo, nech sa páči. Chcem sa poďakovať predsedovi a výboru za príležitosť e, povedať vám dnes o tejto delegácii. Bola zostavená z viacerých frakcií Pokúsili sme sa dostať eh, do pásma Gazi, ale opäť nám to bolo odmietnuté a chcela by som pánu Brokovi, pánu predsedovi pripomenúť misiu otvorených dverí, s ktorou sa dohodol predseda parlamentu, predseda AFETu, DEV a chcela by som, aby sme v tomto pokračovali, pretože situácia, ktorú sme zaznamenali na mieste, sa naozaj zhoršuje, rapidne sa zhoršuje, narastá tlak, frustrácia, beznádej Ľudia naozaj majú problém čeliť erózii základných ľudských práv. Musia si brániť svoje domovy, najmä v východnom Jeruzalene v Hebrone. To riešenie dvojitého štátu je naozaj vzdialené. Videli sme demolíciu e, štruktúr tejto oblasti za účelom rozšírenia izraelského osídlovania. V Hebrone, keď sme tam boli, zastrelili 16-ročného chlapca. Práve keď sme počúvali o náraste tlaku v tomto meste, videli sme naozaj militarizáciu. Neustále dochádza k rozkolu, silnejšiemu rozkolu v palestinskom líderstve. Mladí ľudia sa cítia mm, odlúčení od, líder, od lídrov a majú, myslia si, že nedojde k riešeniu situácií, že nedojde k dvojštátovému riešeniu EÚ, pokiaľ ide o rešpektovanie riešenia dvojich štátov, k tomu sa treba dopracovať, treba to koherentne aplikovať. No a my by sme chceli najmä dosiahnuť to, aby e, parlament hľadal proaktívnejšie opatrenia, pretože kredibilita EÚ je tiež v tomto regióne v tejto chvíli ohrozená. Musíme sa na to pozerať aj v kontexte demolícií e, budov, ktoré financuje EÚ Potom sme hovorili o usmerneniach obmedzenia e, importu výrobkov z Izraela. Musíme sa pozrieť na to, ako by EÚ na toto mohla reagovať, ako by mohla implementovať vlastné zákony. Nemám teraz čas hovoriť o všetkom, ale chcela by som hovoriť o usmernení medzi Fatah a Hamas. Keď sme tam boli, bolo veľmi jasné, že k takémuto dialogu by malo dojsť z Dohe. Podľa toho, aké informácie máme, tak Hamas údajne akceptuje hlavné prvky e, programu, najmä štát podľa hraníc roku 1967. Samozrejme, budeme toto ďalej sledovať, e, dojde k voľbám tejto oblasti. Je tam veľmi veľa vecí, ktoré musíme skúmať. Medzinárodná diplomatická činnosť, podpora francúzskej iniciatívy, toto sú naozaj dôležité veci, e, keď chceme e, prispieť k zlepšeniu situácií. Navrhovali sme multilaterálnu mierovú konferenciu, podobnú ako má tento formát. Potom sú tu tiež jadrové rokovania. No a ja by som chcela hovoriť o jednej veci. Myslím si, že tento výbor by si rád vypočul, čo hlavný rokovateľ Sábib Erika o čom hovoril. Hovoril o tom, ako môžeme bojovať s, s ISIS, s Daešom. No a tento výbor sa tomuto naozaj venuje. Samozrejme, Dôležité je zamerať medzinárodnú spoločnosť práve na tieto oblasti. Rečničku prerušuje pán predseda. Musíme naozaj dosiahnuť mier v prvom rade medzi Palestínou a Izraelom a po druhé demokraciu na celom svete. Ďakujem vám za príležitosť, je tu toho naozaj oveľa viac, než si výbor musí vypočuť. Áno, určite je to veľmi zaujímavé, ale máme málo času, pán Frank. Ďakujem pekne. Tiež som sa zúčastnil delegácie v Palestíne a obávam sa, že my sme, sme najčastejšie počuli depresívne slova ako e, beznádej, frustrácia. Naozaj tam dochádza k demolícii zo strany izraelskej armády, to len prehlbuje konflikty, spôsobuje to viac a viac úmrtí na oboc, oboch stranách. Keď sme hovorili so zástupcami palestinskej vlády, ako napríklad s premiérom Rami Amdalom, tak to dvojštátové riešenie sa ešte stále Ehm, skúma, ale situácia na mieste, kde je 600 tisíc obyvateľov, ktorí ešte stále viac a viac obsadzujú palestínske dediny, naozaj m, mm, toto nevyzerá tak, že dojde k tomu rečeniu dvoch štátov. Boli sme aj na západnom brehu, boli tam však betonové steny, nepreniknutelné ploty e, okolo celého územia. E, obyvatelia sa dostávajú na, do svojich osídlí dvoma separátnymi cestami. Navštevili sme tiež beduinskú komunitu. Tí ľudia, tým bolo povedané, že musia odísť zo svojich obyvateľ, e, obydlí. Ich primitívne e, obydlia budú zbúrané, budú tam vybudované ďalšie obydlia. Argument je ten, že tam nie je elektrina a voda. Taktiež sme počuli, že stany, ktoré poskytla a financovala EÚ, tie boli e, zlikvidované izraelskou armádou. No a ďalšia vec, ktorá nikoho nepotešila, je to, počuli sme to naozaj stále dokola, nebolo to nič príjemné, ale počuli sme, že EÚ je slabá a myslím si, že naozaj na čase, aby EÚ v tejto oblasti preukázala svoju silu podpísali sa návrhy mierového riešenia a pokiaľ by k tomuto došlo, tak tá frustrácia a beznádej by mohla byť nahradená spoluprácou. Avšak krvavý konflikt, ktorý už zúri desiatky rokov, musí v prvom rade skončiť. No a rád by som povedal, že tam budem rád, ak akékoľvek mm, náznaky tohto vyriešenia sa v budúcnosti čoskoro objavia. Ďakujem pani Sanken. Prepašte, že som nepočula prvú časť. Bola som na zasadnutí iného výboru. Chcela by som len povedať, že je pomerne alarmujúce, že pani Mogherini povedala Izraelu, že by si nemali robiť starosti o EÚ. Vážne to povedala. Povedala, že majú pokračovať v tom, čo robia, pretože EÚ nebude trvať na svojich vlastných zákonoch a princípoch, čo však vyslalo naozaj dramatické mm, posolstvo palestíncom, že by sa naozaj mali vzdať akékoľvek nádeje a to sa presne teraz deje v Palestíne, v okupovaných e, oblastiach. Títo mladí ľudia sa už vzdali, už nemajú nádej. A najlepší spôsob, ako pomôcť Izraelu a Palestíne teraz, je to, aby naše vlastné inštitúcie trvali na našich zákonoch a princípoch, aby povedali, že tieto obsadené územia, že to nie je legálne a že s nimi nebudeme e, komunikovať. Sú skrátka nelegálne a my by sme nemali neustále hovoriť, že to netreba brať vážne. Myslím si, že sme vyslali naozaj teraz palestíncom jasnú správu a Izraelu, ale na druhej strane to je správ, e, posolstvo pre iných ľudí v arabských krajinách, obyčajných normálnych e, ľudí. Musíme za, z, obhájiť našu dôstojnosť, ktorá je ohrozená, ale aj našu dôveryhodnosť a našu bezpečnosť. musíme sa tomu naozaj venovať, pretože inak to vybuchne narovno nám do tváre. To, že sa tu hovorí, že to dvojštátové riešenie nemôže existovať, to hovorí Izrael. My by sme sa k tomu ako EÚ nemali podpisovať. Toto riešenie ešte nezaniklo. Ale prečo povedala Mogherini, že treba riešiť hranice? Hranice netreba riešiť Opätovne sme znova a znova už 50 rokov toto otvárali. Takže prosím, povedzte vysoké predstaviteľke, že toto je naozaj zásadná situácia. Ale netý, a netýka sa to len palestincov, týka sa to aj našej dôveryhodnosti, pretože sú to naše zákony, ktoré treba rešpektovať. Nie sú to nejaké vágne výmysly Izraelu, nie je to to. Oni si môžu robiť tam, čo chcú, ale pokiaľ obchodujú s nami, riešia nás, tak musíme sa my držať našich svojich e, cieľov. Ďakujem. Srdečná vďaka. Myslím, že si Európska únia e, drží vlastných e, pravidel a zákonov, čo e, niektorých pohnevalo v poslednej dobe a my sme minulý týždeň tiež viedli diskusiu s zástupcom výboru pre zahraničné veci izraelského knesetu a tam sme povedali, že stanovisko EU je E, za riešenie dvoch štátov, ale sme aj za bezpečný štát Izraela. To musí byť zakotvené a politika ma sú e, nepriateľná. A e, tu sa to ohrazuje prostredníctvom raketových útokov na južný Izrael a to všetko musí byť pomenované. My sme E, za to, že ani e, terorizmus nie je v poriadku a ak e, v tom bude mať jasno, tak ten ďalší proces bude môcť vyriešiť, ale srdečná vďaka za túto diskusiu. a Teraz si dáme na pár sekúnd prestávku a náš kolega z, naši kolegovia z národných parlamentov prídu a čakáme aj na pani Mogherini. Uh, My sme sa rozhodli, že tá ďalšia téma Bangladeš, uh, že o tom budeme hovoriť v pondelok kvôli časovému harmonogramu. Ak súhlasíte,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 Ladies and gentlemen. Dámy a páni, prosím, zaujmite miesta. Začneme e, naše zasadnutie spoločného výboru medzi národnými parlamentami a Európskym parlamentom. Máme zaujímavý program na ďalšie e, hodiny, ale mm, zlatý klinec je na začiatku. Vítam u nás podpredsedničku komisie a vysokú predstaviteľku Federica Mogherini. Myslím, že to je rozhodujúca chvíľa a Máme tu e, dve myšlienky k tej konferencii. E, summit e, NATO v Varšave, pán Stoltenberg príde popoludne a tiež konflikty v regióne Mina. Ale to nie je dosť konfliktov, ale myslím si, že všetky otázky, ktoré sa týkajú Sýrie, Iraku, spolupráce s Tureckom, situácia s utečencami, hraničné kontroly, problémy v Líbii, v Severnej Afrike, Práve sme eh, mali delegáciu eh, výboru v Tunisku a v Egypte a videli sme mm, aké sú v týchto susedných štátoch eh, problémy aj v boji proti terorizmu a tiež s tvorbou stability a rozvoja v týchto štátoch. A myslím si, že aspoň libyská otázka je taká veľmi dôležitá nielen pre stabilitu v tom regióne, ale aj pre situáciu utečencov v Európe. Ak príde leto a potom opäť prídu um, migranti cez Stredozemné more, tak budeme mať ďalšiu humanitnú katastrofu napriek všetkým úsiliam zachrániť životy. Zároveň máme viac problémov uh, v EÚ s um, terajšími migrantami a problémy um, postupu z Grécka do Nemecka. Um, tento príliv môže vytvoriť ďalšie problémy lebo narastá. Pani Magrenina môže mm, dať informácie k tomuto e, rozvoju, vývoju. E, nastal dobrý vývoj e, v súvislosti s Viedenskou konferenciou a s úlohou, ktorú má zohrať EÚ, pretože bol tam dojem, že je to rusko-americká mm, vec, ale vy nám môžete popraviť tento dojem? Eh, už okolo nás zostalo veľa ničenia, tak vám nebudem ničiť eh, váš dojem. No, eh, najprv mi dovolte sa poďakovať za pozvanie a dovolte mi povedať, a, a a som rada, že tu budem veľa priateľov. V Európskom parlamente sa stretáme často s národnými parlamentami mi eh, párkrát počas predsedníctva a som eh, rada, že som to videla aj bývalých kolegov z národných parlamentov. Dovolte mi e, začať s tým, že tento formát e, zasnutia medzi poslancami Európskeho parlamentu a národných parlamentov je kľúčový teraz e, v tomto čase pre EÚ, pretože niekedy e, máme dojem a niekedy viac než e, dojem, že e, Európska únia e, žije v ťažkých časoch a naozaj si myslím, že e, je to vecou našich všetkých inštitúcií v Unii, aby tí, ktorí sú tu v Bruseli a vo všetkých e, hlavných mestách 28 členských štátov, vlád a parlamentov, aby sa snažili tvoriť a plniť politiky, ktoré definujeme ako spoločné európske politiky Takže si myslím, že tu um, máme, máte osobitnú úlohu aj zodpovednosť. A to tak, že prispievate k spoločnému riešeniu a snažíte sa uh, riešiť a nájsť uh, spoločné stanoviska a snažiť sa premostiť národné záujmy a európske záujmy v tom momente, kde si e, sami aj naši občania uvedomujú, že len prostredníctvom mozovestných európskych reakcií budeme môcť čeliť výzvam, ktoré sú pred nami, či už sú to bezpečnostné výzvy alebo e, výzvy v súvislosti s migrantmi a utečencami. E, môj dojem je taký, že naši občania chápu, že buď sa nám podarí reagovať a konať na európskej úrovni, a to v súlade, alebo nebudeme mať len na čisto národnom základe potrebnú silu a veľkosť, aby sme konali ako veľkí hráči. A paradox je taký, že s týmto novým vedomím poprvýkrát európske spoločné reakcie a kroky predstavujú existenciálnu podporu našich občanov a potrebu našich občanov čase, kedy zároveň e, musíme čeliť e, jednej z najťažších výzev e, pri tvorbe a plnení spoločnej európskej politiky. Riziko, že neuspojeme je reálne a myslím si, že Národný parlament a Európsky parlament môže zohrať osobitnú úlohu v tomto. Európska únia nie je len vláda, európska inštitúcia, ale ide to aj o národné parlamenty, aj z nich pozostáva Európska únia a E, aj z nás všetkých. A e, preto to dôležité aj práca, ktorú e, máte dnes, je dôležitá. A to tiež znamená, že národné parlamenty sú nejakým spôsobom súčasťou európskej úrovne inštitúcií. A v tomto formáte, v tomto zohrávate spoločnú úlohu a v v tomto čase táto schôdza nastáva v dôležitom poradí. Mali sme neformálnu radu ministrov zahraničných vecí aj ministrov obrany v Amsterdame pred pár týždňami počas holandského predsedníctva, kde sme mali tiež spoločné zasadnutie ministrov zahraničných vecí a obrany o globálnej stratégie EÚ. K tomu sa o chvíľu vrátim a mali sme radu pre zahraničné veci pred e, týždňom a veľmi e, dôležitú a ťažkú Európsku radu v štvrtok a piatok, e, ktorá predstavuje e, relevantné kusy práce o migrantoch, utečencoch aj o Sýrii aj Libie. A v tomto poradí dôležitých schôdzi mám dnes tú ďalšiu časť inštitučnej práce s národnými parlamentami, ktorá je dôležitá. A tiež je dôležité, aby e, parlamenty európske aj národné neboli e, odpojené od e, tejto práce a myslím si, že to dobrá prax a mohli by sme v nej postupovať. Čo sa týka zoznamu priorít, tento je dlhý a máme jednu hodinu času, tak riziko je, že aby som hovorila hodinu a potom by sme nemali čas na dialog, tak chcela by som tomu zabrániť a navrhujem, že sa pokúsim zamerať na niektoré témy, ako povedal, sú na um, vrchole priorit mojej práce posledných pár týždňov a myslím si, že aj vo vašej práci. A po našej schodzi dnes budete mať veľmi dôležité zasadnutie s Janom Stoltenbergom, kde sa budete zameriavať viac na Varšavský summit v júli a budete mať aj Martina Koblera, čo je e, osobitný vyslanec e, OSN do Líbie a môžeme sa k tomu vrátiť, ak nastanú otázky, no viem, že tieto pokryjú ďalší dnes a, a aj s Jensom a s Martinom máme časté a rozsiahle výmeny názorov každých pár dní, takže on tiež sa viedri k európskemu mysleniu. No než sa zameriam na Sýriu a na e, krízu s utečencami a migrantami, tiež mi dovolte e, zdôrazniť, že máme aj pozitív e, najväčšina programy. Často sa zaoberáme e, krízami, ale dôležité, e, keď hovoríme o bezpečnosti a prioritách bezpečnostnej a zahraničnej politiky pre EÚ, tak e, stále máme na mysli pozitívny rozmer našej práce. Máme aj dobré príbehy a príklady, stále môžeme na nich budovať. Nebudem o nich veľa hovoriť, ale chcem spomenúť tie hlavné správy v tých e, otázkach, kde Európska únia zasahuje a je účinná a e, kde e, sú to úspešné príklady. Môžem spomenúť Kolumbiu a vzťahy s Latinskou Amerikou. Môžem spomenúť Balkán, kde veľa ťažkostí aj dnes, aj včera, aj zajtra v niektorých konkrétnych štátoch vidíme stále veľmi pozitívny trend. Pred pár týždňami sme dostali e, prihlášku o členstvo Bosny a Hercegoviny. To pred rokom by bolo nemysliteľné. Alebo prácu, ktorú robíme s Tuniskom alebo Marokom, teda štátmi, s ktorými máme osobitné vzťahy, partnerstvo a spoluprácu, a kde naša práca na zvýšenie odolnosti demokracie a posilnenie štátu a demokratických inštitúcii e, ústí do pozitívnych príkladov, ale aj globálne otázky, ako napríklad e, klimatické zmeny a ciele udržateľného rozvoja sú z veľkej časti úspešnými príkladmi práce EÚ spolu s multilaterálnym systémom. Takže to je len rámec našej diskusie spolu s krízou, ktoré čelíme a v rámci toho máme aj niektoré pozitívne príklady a aj to vďaka našej spoločnej práci a nášmu spoločnému úsiliu. Dovolte mi priamo prejsť e, k Syrii, lebo veľmi rada sa vyjadrím k tomu, ako ma vyzval Elmar, aby som vysvetlila úlohu EÚ v tejto veci a túto zvraznila. E, najprv k formátu. Včera sme e, videli, e, že bola ohlásená dohoda medzi USA a Ruskom ako spolupredsedujúcimi e, medzinárodnej podpornej skupiny pre Sýriu a to um, boli dva štáty, ktorých poverila samotná táto skupina, ktorá sa stretla v Mnichove 12. aby pracovali na um, spôsoboch um, fungovania primeria. Takže vidíme tu výsledok e, toho procesu práce, ktorý začal v septembri minulý rok e, počas e, valného zhromaždenia. To boli dni, kedy Rusko ohlasilo svoje vojenské angažovanie sa v Sýrii a my sme tam všetci boli na valnom zhromaždení a presne vtedy, ten deň alebo tú noc sme mali schôdzu 3 plus 3 spolu s Iranom vypravujúcov z dohody, ktoré sme mali v júli, takže bol tam Lavrov, Kerry, ja som bola predsednička a boli tam e, ministri zahraničných vecí Nemecka, Francúzska, Spojeného kráľovstva a Číny. A po tom, ako sme si prebrali naše veci súvisiace s Iranom, ktoré tiež sú pozitívnym úspechom minulého roku, povedali sme, že mimochodom, bolo by dobré, že keď sme teraz vyriešili tú jadrovú otázku s Iranom, aby sme mali formát e, rokovania, ktorý e, by zohľadňoval e, stanovisko medzinárodného spoločenstva ku kríze k Syrii, že potrebujeme podobný prístup, multilaterálny, aby tam boli kľúčoví hráči za stolom. A potom po pár mesiacoch sa nám podarilo zriadiť viedenské rozhovory. A nebolo to nádobo Viedni, pretože tam sa uzorila dohoda o Iráne. A tento multilaterálny formát fungoval a po prvýkrát, e, po pár mesiacoch, e, poprvýkrát do začiatku vojny, e, bolo prijaté jedno vlastne mm, prijaté uznesenie Bezpečnostnej rady o Sýrii. A potom v Mnichove o pár týždňov dlhá mm, diskusia počas noci s výsledkom o troch hlavných veciach. Poprvé, potreba pracovať spolu, keď hovorím spolu, to znamená od Sávskej Arábie, Turecka, Irána, Egyptu, EU, Rusko, USA, poprvé pracovať na humanitnej osi, aby sme mali e, humanitnú pomoc v tých e, územiach. E, začneme najprv so štyrmi, potom e, to budeme rozširovať na ďalšie ťažšie dostupné oblasti a po prvom týždni od mnichovských e, rozhovorov sa nám podarilo vyslať 180 e, e, nákladných aut do piatich z obsadených území a tým sme zasiahli a mm, dali k dispozícii tú pomoc ľuďom v Sýrii vďaka úspechom rozhovorov v Mnichove. A to znamená, veci sa dejú v teréne a keď hovoríme o humanitnej pomoci, tak e, to znamená zachránené životy v teréne a tiež e, to znamená, že chceme sa zamerať na susedské štáty v EU a ľudí, ktorí e, budú viac pozbudení, keď uvidia perspektívu Sýrii, a keď hovoríme o humanitnej pomoci, tak mám na mysli OSN, orgány OSN a EU a jej členské štáty, ktoré predstavujú spolu dve tretiny záväzkov a financovania pre humanitnú pomoc v Sýrii. V Sýrii vnútri viac ako 400 miliónov z európskeho rozpočtu a v susedných štátoch na podporu utečencov. Dve tretiny z tých peňazí pochádzajú z EÚ a od členských štátov. A to znamená, že keď hovoríme o životoch ľudí, to je naša kľúčová úloha. A to druhé rozhodnutie, ktoré bolo prijaté v Mnichove pred týždňom, je práca na e, spôsoboch e, ukončenia bojov. Po 7 rok, hodinách rokovania v Mnichove sme sa rozhodli, že USA a Rusko ako spolupredsedovia tejto skupiny a ako dve vojenské moci, ktoré e, sú tam prítomné v teréne a ktoré tiež sú členmi Bezpečnostnej rady, že oni budú pracovať na e, spôsoboch e, primeria, a to e, z vojenského hľadiska, vy to chápete, ktorí sedíte vo výboroch pre obranu, spôsob ukončenia bojov v oblasti, hlavne v, na severozápade Sýrie, kde rôzne skupiny konajú popri sebe a je to veľmi zložité a vyžaduje to vojenskú koordináciu. Včera to bolo ohlásené a včera bolo ohlásené, že e, práca na e, vojenskej práci medzi e, Ruskom a USA s príspevkom ďalších zúčastnených skupín vrátania EÚ, ktorá má vojenský personál prítomný na zasadnutiach v Ženeve a tiež na politických e, rozhovoroch s e, Kerim e, v sobotu a v nedelu k tejto konkrétnej otázke. Prečo USA a Rusko um, boli vedúcimi silami v tom? Jasne preto, že majú vojenskú prítomnosť v Sýrii a tá je dôležitá. Uh, toto nie je kde sa euro rozhodla zohrať e, vojenskú lohu a rozhodli sme sa zohrať humanitnú úlohu a preto my vedeme tú humanitnú úlohu, tú humanitnú pracovnú skupinu, e, teda humanitnú aj e, druhú skupinu pre ukončenie bojov k ukončení bojov. To je veľmi dobrá správa, že sa nám podarilo nájsť dohodu o tých spôsoboch. Teraz ešte treba dohľadať na plnenie týchto spôsobov ukončenia bojov. A naša práca sa obrá tým smerom a snažíme sa tlačiť všetkých eh, hráčov, eh, aby akceptovali tento spôsob ukončenia bojov a potom, aby eh, si ctili tie záväzky, ktoré uzavreli a tieto uzavreli v narokovaniach tej medzinárodnej podpornej skupiny. To znamená, boli tam mm, zúčastnené strany so stolom a potom ďalšie strany, ktoré týchto zúčastnených nejako ovplyvňujú. A je tu tretí prvok, ktorý sme rozhodli v nichove a ten musíme tiež naplniť spolu a to je, že... To znamená, že paralelne s humanitárnou osou a s zastavením bojov, čo bude, vedieť, čo bude viesť k prímeriu, a samozrejme, pokiaľ ide o zastavenie bojov, tak e, netýka sa to e, ISISu, lebo tí sú mimo, ale zkrátka je potrebné, aby sa začali v Ženeve rozhovory, aby tam boli zastúpené e, sírske strany, aby sa do 18, 18 mesiacov zorganizovali voľby a mali, malo by sa do toho zapojiť e, celé e, všetky spektra sírčanov, ktorí žijú mimo krajiny. Čiže e, mali by tam byť všetky tie zložky a všetky krajiny, ktoré by mali byť súčasťou riešenia. To riešenia by malo byť spoločné. Okrem toho, e, popri e, zastavení e, bojov a popri e, prísune humanitárnej pomoci, je e, potrebné robiť aj ďalšie kroky. E, v Ženeve sa totiž začali rokovania, ale tieto potom boli zastavené, pretože sa e, ich nezúčastnili všetky dotknuté strany a bez nich, bez zástupcov e, sírskeho e, ľudu by nebolo možné dosiahnuť nejaké riešenie. Čiže my hovoríme stále o tej humanitárnej osi a o zastavení násilia ako o základných predpokladoch toho, aby bolo možné usilovať o politické riešenie. Uh, E, to si vyžaduje tri veci. Je potrebné, aby sme konali spoločne, aby sme mali spoločný cieľ a aby všetci aktéry sedeli okolo jedného stola opakujem, že všetci. A to pochopiteľne nie je ľahká úloha, e, nebude to ľahké ani naďalej. Boli sme už doteraz svetkami rôznych e, Eh, problémov a ja, už min, ja ešte minulý týždeň som počula rôzne hlasy, eh, ktoré volali po zmene našej politiky, ale my sme eh, v rade pred týždňom a potom v piatok na zasadnutí šéfov vlád a krajín dospeli k rozhodnutiu, že je nevyhnutné, aby sme e, sa usilovali o dosiahnutie tohto riešenia so zapojením všetkých aktérov, čo je veľmi ťažké. Európa naozaj musí e, hovoriť jedným hlasom, pretože máme spoločný záujem, ktorým je zastavenie vojny, ukončenie vojny a boj proti ISISu to je predpoklad e, každého politického riešenia v Damašku. Vyžaduje si to kontinuitu nášho úsilia, musíme konať spoločne aj s OSN, so Spojenými štátmi a ďalšími aktérmi v tomto regióne a spoločne sa musíme usilovať o dosiahnutie toho riešenia, na ktorom sme sa dohodli. Myslím si, že v piatok to všetci veľmi jednoznačne podporili. Opakujem, že to nebude ľahké, nebude to lineárny proces, ale myslím si, že po 5-ročných bojoch konečne možno povedať, že veci sa pohli, že sa hýbu e, správnym smerom, hoci e, ešte nás čakajú náročné úlohy. Máme tam totiž e, aktérov, ktorí si neželajú, aby sa e, dosiahol takýto výsledok. Ide im skôr o destabilizáciu regiónu. Ja viem, že sa stretnete aj s predsedom libanonského parlamentu. To bude mimoriadne dôležité stretnutie. Bude sa zrejme hovoriť o účinkoch tejto krízy na vzťahy, medzezhraničné vzťahy, na utečeneckú krízu a tu ide predovšetkým o E, to, aké dôsledky to bude mať a má teda pre Libanon. My sme sa s, ministerstvom, s ministrom zahraničných vecí Libanonu e, stretli minulý týždeň a to takisto bolo veľmi dôležité stretnutie. A ďalej by som chcela prejsť k otázke migrácie a utečenskej krízy. My sme už prijali dôležité riešenia, dôležité rozhodnutia v priebehu posledných 7 či 8 mesiacov a musím povedať, že konečne, lebo skutočne tá utečenská kríza tu už e, existuje dlho, celé roky a trvalo nám naozaj niekoľko rokov, keď sme si uvedomili, že iba národné riešenia aké sa uplatňovali až do júla minulého roka, sú neúčinné a že je potrebné spoločné úsilie, spoločná dielba zodpovednosti, e, spoločné presadzovanie politik. Komisia v tomto smere navrhla isté riešenia, e, rada prijala rozhodnutia a teraz je potrebné tieto rozhodnutia všetky realizovať. A to bol aj výsledok rokovania Európskej rady minulý týždeň hovorilo sa o premiesňovaní, e, o presidľovaní, o vytváraní hotspotov, o zvládaní utečenských tokov, o vrácaní utečencov ale, a migrantov, ale je tu potrebné, aby sme do toho zapojili aj jednotlivé štáty. Musí sa bojovať e, proti e, sieťam prevádzačov a to všetko e, si vyžiada aj vojenské riešenie v Sofii sa prijalo, eh, prijal projekt, ktorý je nazvaný podľa mena eh, jednej eh, utečenkyne, ktoré zomrela na lodi a je potrebné zdôrazniť, že cieľom tejto operácie dohodnutej v Sofii je bojovať proti sieťam prevádzačov a obchodníkov s ľuďmi, ale takisto je tu zapojená aj humanitárna stránka, ktorá je nemenej relevantná. Často totiž zabudáme, že sme na celoeurópskej úrovni nezvládli spoločné e, riešenie utečenskej krízy a dostatočne pritom nezdôrazňujeme to, že ako, koľko životov sa nám podarilo zachrániť. Pred rokom či dvoma sme boli svetkami tisícov ľudí, ktorí e, zahynuli v, na mori v snahe dostať sa do Európy a musím povedať, že hoci ešte stále sa stretávame s ťažkosťami, naozaj nemožno hovoriť e, o tom, že by sme nedosiahli isté úspechy. Samozrejme, ešte stále ľudia zomierajú a to e, nie je pre nás uspokojivá situácia, ale predsa len sa nám podarilo zachrániť veľa ľudských životov. A pokiaľ ide o rozhodnutia týkajúce sa prevádzačov, toto je takisto dôležitý aspekt tejto, pro, tejto otázky. E, v súčasnosti začíname riešiť e, problém Prevazačov v súčinnosti s NATO. Koordinujeme aktivity EU a NATO. Potom ako NATO na základe požiadavky Turecka a Grécka sa rozhodlo e, podporiť e, podporiť operácie v Egejskom mori. Ehm, ja som v rámci EÚ vytvorila jednotku na kontrolu medzi inštitucionálnych aktivít, aby sme štrukturovanejším spôsobom Um, spolupracovali s alianciou a zvyšili účinnosť eh, jednotlivých aktivít Európskej únie s tým, aby eh, sme tú účinnosť na základe koordinácie posilnili. V súčasnosti možno už vidieť isté výsledky. Som si istá, že o tom budete môcť hovoriť aj so Stoltenbergom ale už samotná táto skutočnosť ukazuje, že je možné veľmi konkrétnym spôsobom spolupracovať a čeliť rôznym hrozbám vrátane počítačových útokov a že môžeme naše programy Eh, presadzovať eh, v spolupráci s NATO. Ale teraz by som sa vrátila k utečeneckej kríze. Eh, začali sme sa zameriavať aj na ďalšie aspekty tejto krízy, ktoré sú skôr dlhodobejšie, lebo to, o čom som hovorila doteraz, to je tá kontrola vnútorných vonkajších hraníc. To sú skôr také interné otázky týkajúce sa Schengenu a podobne. Uh, a <clears throat> to nespadá do inštitucionálnej kompetencie tohto nášho zasadnutia, hoci samozrejme sme tu e, politici, ale nie je to e, nemáme kompetenciu na riešenie týchto e, opatrení. Sú to skôr krátkodobé opatrenia, ale musíme sa zameriavať aj na dlhodobejšie ciele E, ktoré budeme musieť riešiť v priebehu ďalších e, rokov. Týka sa to návratu e, migrantov do ich krajín pôvodu. Tu spolupracujeme predovšetkým s africkými krajinami, hlavne s krajinami Sahelu, tu, nám, tu sa stretávame s e, kombináciou e, utečeneckých problémov a bezpečnostných problémov. A ďalším takýmto, ďalším takto krajinou je Pakistan, s ktorou sa snažíme nájsť nejaké spoločné možnosti zvládania tejto veľmi náročnej úlohy. Tu by som skončila Eh, chcela by som len povedať, že minulý rok som eh, navštívila mnohé krajiny, ktorých sa to týka v Etiópii, v Iráne, eh, v ďalších krajinách, ktoré budú zapojené do rozhovorov s Európskou úniou. A vždy, keď my ako Európania vidíme, že tieto krajiny pôvodu alebo tranzitu Ehm, si uvedomujú, že sú aj e, krajinami určenia, čo je pravda. Čiže je potrebné na spôsoby, ako poskytnúť týmto krajinám finančnú podporu, ako im um, pomôcť zabezpečiť najmä pre mladých ľudí, ktorí budú vrátení do tejto krajiny integráciu do spoločnosti. Je to zložitý problém, nie je to len európsky problém, ale je to globálny trend. Čoraz viac ľudí je v pohybe, eh, ale veľa ľudí je v pohybe v rámci samotnej Afriky či Ázie. Je ich oveľa viac než tých, ktorí prichádzajú do Európy. Takže my musíme riešiť aj túto otázku a musíme to robiť z hľadiska tak zahraničnej politiky, ako aj bezpečnosti. Naši partnery v Afrike, v Ázii e, musia spoločne s nami identifikovať nástroje, možnosti podpory e, či už ide o krajiny pôvodu, krajiny tranzitu, krajiny určenia. A keď podporíme ich, pomôžeme im, tak podporíme aj sami seba. A toto robíme tým, že vypracovame také namierušité balíčky pre každú z týchto konkrétnych krajín a ide o to, aby sme takýmito prostredníctvom takýchto balíčkov e, dospeli k zvládnutiu utečeneckých tokov e, e, budete hovoriť s Jensom o týchto otázkach podrobnejšie popoludní. My spolupracujeme s NATO Ehm, horizontálne aj e, vertikálne a takisto spolupracujeme s NATO pri čelení e, kybernetickým útokom a podobne. S Jensom Stoltenbergom sme e, hovorili pred niekoľkými týždňami a som si istá, že o tom bude hovoriť aj popoludní. A teraz niečo o Libii. viem, že je to otázka, o ktorej budete hovoriť e, aj konkrétne s, so zástupcom pre túto krajinu. Ale ja opakujem to, čo som už povedala často, že toto je kľúčová doba a že musíme ju prehodnocovať mesiac po mesiaci sme vystavení jednoznačnej výzve z hľadiska bezpečnosti a to nie je len bezpečnosť v samotnej Libii, lebo sa dotýka aj susedov, predovšetkým Tuniska a ďalších afrických krajín. Tu sú vo vnútri krajiny e, existujú rôzne sily e, a aj Africká únia, Egypt, Tunisko sa snažia nejakým spôsobom e, prispieť a pomôcť k tomu, aby sa v Líbii situácia zlepšila, aby sa e, v Líbii E, zaviedla inštitucionálna infraštruktúra, e, ktorá by mohla byť partnerom medzinárodných rokovaní. Európska únia e, vyčlenila na tento účel 100 miliónov, 100 miliónov eurový balíček na pomoc budovania inštitúcií v rámci krajiny a s libyskými orgánmi musíme prerokovať veľmi veľa vecí, určiť priority a musíme ich e, nechať, aby sami určili priority, kde potrebujú pomoc. Neexistuje žiadny iný spôsob, ako účinne čeliť hrozbe ISIS na libyskom území, než dosiahnuť, aby samotné libyské, libyské orgány e, mali snahu túto otázku riešiť. Ale nie je to len e, libyská záležitosť, hoci Libici tu musia zohrať rozhodujúcu úlohu e, Uradujúci minister, e, s ktorým som sa stretla niekoľkokrát v Tunisku, ale stretla som sa minulý týždeň aj s predsedom parlamentu, tak to sú ľudia, ktorí e, sú pripravení rokovať a je potrebné, aby sa medzinárodné spoločenstvo takisto zapojilo do poskytovania pomoci a týka sa to aj nás, napríklad posilňovania inštitúcií z hľadiska bezpečnosti. My sme takisto eh, potrebujeme teda si eh, postupne vybudovať inštitúciálneho partnera vnútri eh, Líbie. Ospravedlňujem sa za to, že som hovorila veľmi dlho a napriek tomu sa mi nepodarilo hovoriť o mnohých otázkach, ktoré sú dôležité, ale možno sa k nim ešte dostaneme. Ďakujem. E, o slovo sa prihlásilo veľa e, členov. Obávam sa, že nie každý dostane slovo ale ten e, zoznam rečníkov e, musíme istým spôsobom obmedziť a hlavne e, nemôžete hovoriť viac než minútu a pol, aby mali možnosť prehovoriť aj vaši kolegovia pán Šarpe z Holandska ako prvý. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pani vysoká predstaviteľka, za tento úvod a za možnosť položiť niektoré otázky. Chcel by som sa dotknúť sírskej krízy. Povedali ste, že e, sa kladie otázka v súvislosti s utečencami, kde je EU, kde je Európa. Ale myslím si, že to naozaj súvisí e, je, je to legitimná otázka. Vy ste vysvetlili úlohu EÚ, ale pokiaľ ide o našich Ehm, voličov veľmi často mi kladú otázku, prečo EU eh, e zohráva práve túto úlohu v tomto procese. Vy ste spomenuli tri veci, predovšetkým humanitárnu os, potom tu naozaj EU vynakladá veľké prostriedky do humanitárnej pomoci, ale tieto sa akýmsi spôsobom neodrážajú v politickej úlohe, ktorú my v tomto smere zohrávame. Z vojenského hľadiska naozaj máte pravdu, že, e, pravdu v tom, že EÚ to nemôže zohrávať výraznejšiu úlohu, ale mám tu otázku. Hovorili ste o rokovaniach, ktoré prebiehli, prebiehali vo Viedne v Ženeve, ktoré sa týkali mierového procesu. A ale aká je úloha Asada v celom tomto procese? Mal by byť súčasťou nejakého prechodného usporiadania alebo bude musieť odísť. E, naša vláda a moja krajina sa domnieva, že by mal byť Asad postavený pred súd. A E, no, pýtam sa teda, že či naozaj môže byť on e, súčasťou týchto rokovaní. Ďakujem. E, poprosím pani vysokú predstaviteľku o niekoľko slov o napätiach medzi Tureckom a Ruskom. Pán Kolatian, Rumunsko prvom rade by som sa chcel poďakovať vysokej predstaviteľke za jej veľmi zaujímavý e, príspevok. E, E, ja osobne s veľkým záujmom sledujem vývoj, ktorý sa e, týka novej bezpečnostnej stratégie pre Európu. Je to obzvlášť dôležité e, z hľadiska európskeho susedstva, tak na juhu ako aj na východe. Určite chápete, že ako Rumun mám väčší záujem o východné susedstvo. Chcel by som sa vás spýtať, nakoľko opatrní alebo nakoľko ambiciozní by sme mali byť pri navrhovaní budúcej bezpečnostnej stratégie Európskej únie. Ja e, by som chcel odkázať predovšetkým na východné susedstvo, pretože v prvom rade hovoríme o európskych krajinách, ktoré majú európsku identitu, európske poslanie, pri najmenšom niektoré z nich. A z tohto hľadiska by som chcel zdôrazniť, že z našich národných skúseností e, vyplýva e, to, že by mohla nastať mimoriadne komplikovaná situácia, e, determinovaná mnohými prvkami, ako je napríklad kvalita politického establishmentu v niektorých krajinách, otázky súvisiace s korupciou, e, e, reformami, ruskou prítomnosťou. Ale je tu jeden ďalší prvok, ktorý je ešte zásadnejší a to je absencia jednoznačnej európskej perspektívy pre krajiny, ktoré majú takéto ambície. Týka sa to predovšetkým Republiky Moldavsko. Moldavsko. Takže preto sa chcem e, spýtať, aký dôraz alebo akú pozornosť chcete venovať tomuto aspektu. Uh, Ďakujem za slovo, naozaj vítame činnosť Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, ktorá sa snaží stabilizovať situáciu v Syrii. Samozrejme, migračná kríza e, trápia aj moju krajinu. E, e, prebieha u nás kampaň na referendum e, ohľadom Brexitu. Toto je na nešťastie dar euroskeptikom, ktorí hovoria, že 100 tisíc, 100 tisíce utečencov, ktorí prídu do Nemecka, čo skoro dostanú nemecký pás, a niektorí z nich sú možno džihadisti a všetci potom prídu do Spojeného kráľovstva, čo nie je samozrejme pravda. Nemecko vydáva oveľa menej to e, národnostných dokladov pre utečencov než my, takže to, sú len, to je len taká chybná retorika. Každopádne situácia v Sýrii je zásadná tak je dôležité, aby ľudia pochopili, že tie čísla sa znižujú. Jedna vec, nerozumiem celkom logike toho, že NATO je v tejto chvíli zaangažované v námornej operácii proti pašovateľom ľudí medzi Tureckom a Gréckom. A len pred pár mesiacmi sa hovorilo o CSDP námornej operácii v líbyských e, eh, vodách Mohli by ste prosím vysvetliť, kto čo robí, pretože je to zjavne e, zásadný krok v odklone toku. Potom ďalšia vec, eskalácia napätia medzi Tureckom a Ruskom a to nebezpečenstvo, že by mohlo k, e, dojsť ďalšiemu zostreleniu lietadla, mm, to by mohlo viesť k vojne. Potom Sádzka Arabia a Irán a napätie v otázke Jemenu. Pán Tenok, prekročili ste rečnícky čas. Ďakujem. Počúvam to aj od vás a od vašich kolegov vašej strany, že utečenci a žiadatelia o azyl dostávajú pasy v Nemecku a to ohrozuje európsku stabilitu. Utečenci dostávajú štatút utečenca čo ako náhle, keď ich krajina, už krajine zavadne mier, budú musieť ísť dolie, domov. A žiadatelia o azyl sú žiadateľmi o azyl tak, ako to ukladá ženevský dohovor. To neznamená, že dostanú nemecký alebo akýkoľvek iný európsky pas. Je to len príbeh, ktorý sa hovorí teraz v Spojenom kráľovstve, že Európa predstavuje problém, ale je to len obyčajná lož. Pani Sakorafa má slovo. Ďakujem za slovo. Chcem sa opýtať, či si nemyslíte, že zahraničná európska politika by mala zájsť ešte ďalej. Blízky východ horí, v Sýrii je šiestý rok konflikt, a pán Kerry už druhýkrát za 10 dní povedal, prislúbil uh, prímerie, na greckých ostrovoch za 3 dní došlo vyše 11 tisíc ľudí a Turecko reviduje všetky dohody z EU a tlačí na otázku utečencov potom tiež NATO v Egejskom mori E, transformuje región, budú tam, bude tam dochádzať k operáciám, ktoré mi pripomínajú studenú vojmu. Myslím si, že prítomnosť NATO nemá e, význam na to, aby odsúvalo e, pašovateľov, pašrakov, utečencov. Skôr je to preto, aby potlačil ruskú armádnu prítomnosť. A to už aj nehovorím o Iráne a Afganistáne a o tom, že hranice EÚ sa nedávno zavreli Ďakujem. Ďakujem za slovo, ďakujem aj pani Mogherini za jej prejav. Chcem sa vám poďakovať vám a vašim kolegom ktorý, ktorý, za vašu prácu, ktorú robíte v oblastiach, ako je, sú klimatické zmeny, bezpečnostné opatrenia, taktiež ako pracujete v rámci migračnej krízy. Rád by som hovoril o hodnote členstva Spojeného kráľovstva v Únii a taktiež o hodnote Únie pre Spojené kráľovstvo. Mňa by zaujímalo, čo si o tomto myslíte. A ďalšia vec. U nás v Škótsku Veľa ľudí chce byť v EÚ, to ma teší. Ale nechcem byť samolubý. Chcel by som vás poprosiť, aby ste povedali nejaký pozitívny prípad, príklad, e, ktorý EÚ dosiahla. Ja by som to potom tlmočil ďalej v mojom členskom štáte. Ďakujem. Ďakujem za slovo. Ďakujem pani vysokej predstaviteľke. Chcel by som hovoriť o procese vývoja situácie v Sýrii. Je jasné, že Asad a jeho návrh ešte stále je nejasný, pretože my sme ešte nedospeli k nejakému stanovisku a dovtedy sa to nebude môcť ďalej vyvíjať. Potom hovorili ste o Turecku. Turecko sa nespráva tak, ako by sa mala krajina, e, ktorá chce pristúpiť do EU správať. Mám na mysli to, ako zaobchádzajú s Kurdmi. No a teraz e, ešte k Saudskej Arabii. tam naozaj tiež nedochádza k naštartovaniu politickej zmeny. Potom Stredozemné more a utečenci iste treba po, ďalej e, podporiť boj proti chudobe a nerovnostiam. Hovorili ste o tom už viackrát aj pri iných príležitostiach. Myslím si, že v tejto činnosti e, nerobíme dosť. Pozrime sa na demografický vývoj, na hospodárskú krízu. E, Musíme si uvedomiť, že za pár rokov v tejto oblasti bude milio, budú milióny e, nezamestnaných. A tým pádom tam budú džihadisti môcť najímať svojich e, spolubojovníkov. Preto musí EU investovať do tohto regiónu. Mám na mysli konkrétne Tunisko. Nemáme už čas, pretože aj pani Mogherini potrebuje čas na odpoveď. Pán Huber má slovo. Ďakujem vám, pani vysoká predstaviteľka, pán Brok, čo je môj kolega zo strany. Ja by som sa chcel vás spýtať na tému Afriky, stability a bezpečnosti. Európsky parlament riešil možnosť certifikácie zdrojov. Pokiaľ by sme mali uznať zodpovednosť, tak by sme museli hovoriť o tom, že kvôli článku 15.2 Dodd-Frank Actu 600 tisíc ľudí v oblasti Veľkých jazer prišlo o prácu, ďalej v Kongu, v oblasti Katanga. Čiže moja otázka znie, ako toto, ako toto súvisí so zastavením migrácie z Afriky. E, v severnej časti Mali nie je žiadna bezpečnosť. Vieme, aká je situácia v Akme. Tam kulminuje problém medzi Alžírskom a Mali. Je tam veľmi veľa malých podnikov v oblasti Bani, tračným bol prerušený. Grazie. Volevo sottolineare l'importanza Ďakujem za slovo. Chcel by som hovoriť o tom, že naozaj ste sa vyjadrovali Eh, komplikovanej situácii v Európskej únii a vy ste hovorili o tom, nakoľko je dôležité, aby Európsky parlament, eh, pardon, pardon, národné parlamenty vykonávali svoju činnosť tak, aby egoistická Európa eh, oslabená vyzerá oslabená, unavená, aby sa vzmohla. Vy ste hovorili o možnostiach využiť zahraničnú politiku EÚ. Možno, že by na riešenie tých problémov, ktoré ste spomenuli, mali, mala byť táto zahraničná politika suverennejšia. Súhlasím s tým, čo ste hovorili o Sýrii, avšak zaujímalo by ma, ako to bude sa ďalej vyvíjať. Musíme sa zamerať na dve otázky. Sú to zdroje, e, pokiaľ ide o ochranu e, vonkajších hraníc a potom otázka Dublinskej dohody. Myslím si, že musíme pomôcť Tunisku, Egyptu a Sudanu. Teraz eh, budem udelovať slovo iným spôsobom. Z každej skupiny jeden rečník. Eh, potom dám, udelím slovo ľuďom z národných parlamentov, z Európskeho parlamentu. Teraz má slovo pán Kavčinský. Thank you. Um, I represent the beautiful town. Ja som tu z krásneho eh, anglického mesta. My sa veľmi tešíme na referendum, pokiaľ ide o zotrvanie v EÚ, pretože niektorí z vás, nikto, nás, nik, nikto z nás, pardon, nikto nás nekonzultoval a mladí ľudia ako ja, relatívne mladí, mám 44, toto bude naša prvá možnosť, ako rozhodnúť o našom vzťahu s EÚ a chcel by som sa vás opýtať, chcel by som vás požiadať, či v prípade výstupu Brexitu, keby sa Británia rozhodla odísť z EÚ, či urobíte všetko možné preto, aby ste zachovali dobré bilaterálne vzťahy so Spojeným kráľovstvom aj v oblasti zahraničnej politiky, aj z oblasti obchodu. I, I took part in the negotiations in the European Parliament. Ja som sa zúčastnil rokovaní Európskeho parlamentu, kde sa jasne uvádzalo, že nie je nie tá otázka bola určená mne. Ja som vám chcel pomôcť. Predseda má na to právo. Teraz pán Ostevičius. Ďakujem za slovo. Vážená pani vysoká predstaviteľka, ja by som chcel oceniť našu spoluprácu s EÚ. Vy sa často súčasňujete zasadnutí s našim výborom, avšak dá sa veľa vecí zlepšiť aj v našej spolupráci. Hovorím o zásadnom rozhodnutí, e, pokiaľ ide o odstránenie sankcií smerom na Bielorusku. Myslím, že to je nesprávne rozhodnutie, nesprávnym smerom. Bol by som rád, aby na AFETE prebehla otvorená, transparentná diskusia pred prijatím takéhoto rozhodnutia. Ako viete, Bielorusko stavia jadrovú tovareň e, postavenú podľa ruského dizajnu a v súlade e, s Lukašenkom by to mala byť najlacnejšia jadrová elektráreň na svete. Ja si myslím, že by sme sa tohto mali bať. Možno by sme s Bieloruskom mali viesť aj dialog v oblasti bezpečnosti jadrovej energie. To by bola dobrá platforma aj ďalšie krajiny východného partnerstva naozaj potrebné riešiť aj toto, pretože s Bieloruskom riešime ľudské práva, ale mali by sme riešiť aj jadrové záležitosti. Pani Lezing. E, e. Ďakujem. Pani Mogherine, vy ste hovorili o operácii Sofia vo veľmi humanit- osobitnom e, súvise a medzi tým e, bol prijatý súbor opatrení e, k boji proti prevázačom. A čo hovoríte na to, že to spôsobuje, že utečenci musia sa vydávať ešte na riskantnejšie trasy a tá fáza 3 tej operácie Sofia by obsahovala aj nasadenie pozemných síl v Libii do akej miery e, sa pokračuje v plánovaní tejto operácii a je tu e, spolupráca s USA, ktorá už začala s bombardovaním v Líbii. A ešte jedna otázka k e, Syrii. Postavci v Syrii chcú len potom sa viať vážnych rokovaní, keď bude vopred Eh, rozhodnutý eh, odchod Asada a z um, ruskej a americkej strany um, by uh, to um, bolo povedané, že by to um, nebolo vylúčené ako konečný výsledok, ale nie je to ako um, predpoklad alebo podmienka. Ako vy vidíte túto otázku? Danke. Und ich möchte zurückkommen, Frau Mogherini, auf Ďakujem. Ja eh, sa chcem spýtať eh, k eh, vašim vyjadreniam, pani Mogherini, o spolupráci v, so štátmi v Sahelskej zóne, Sudán, Eritrea, Somálsko, Južný Sudán. Je tu tento chartumský proces a my stále máme správy o d- organizácií pre ľudské práva od e, investigatívnych novinárov, že utečenci a migranti, ktorí e, tadiaľ prechádzajú ako z štátov pôvodu alebo tranzitných štátov, že e, sú vystavení e, masívnemu mučeniu, a popravám a znásilňovaniu a ja mám otázku na vás, že ako e, chcete zabezpečiť, že ten chartúrsky proces, ktorý EU e, už e, roky buduje s týmito štátmi, zabezpečí, že to bude zabezpečené a zaobchádzanie zhodné s týmito ľuďmi. A ďalej k misii Sofia, teraz sa hovorí, že v rámci nej vo fáze 2 bolo zachytených 40-50 prevádzačov. Myslíte si, že to je úspech, alebo ešte treba treba uh, zlepšiť túto prácu. uh, perhaps... Pán Nemet, podporil by som, po, pardon, požiadal by som potom zástupcov jednotlivých e, politických frakcií, aby potom za mnou prišli, aby sme lepšie zorganizovali zoznam rečníkov na popoludnejšie zasadnutie. No teraz má už slovo pán Nemet. Ďakujem, Elmar. Drahá Federika, Zdravím vás e, za Maďarsko. Chcel by som vám zablahoželať k prípavám týkajúcim sa globálnej bezpečnostnej stratégii. Myslím si, že v tomto majú svoju úlohu aj národné parlamentní. Ja osobne som vám poslal list, e, ktorý sa venoval tejto oblasti. Dúfam, že ste sledovali stanovisko V4 ku globálnej stratégii bezpečnosti. Mám dve otázky. Prvá sa týka Sýrie. Myslím si, že je dôležité, že sa včera podarilo dosiahnuť e, prímerie. No ale mňa zaujíma ďalší politický proces. Ako napríklad vnímate budúcnosť kurdskej komunity v Sýrii? To je podľa mňa jeden z najdôležitejších rozmerov tohto politického procesu. Najmä pokiaľ ide o veľmi citlivé turecké stanovisko, pokiaľ ide o pozíciu Kurdov v Sýrii. No a moja druhá otázka, Rusko. Stále viac a viac hovoríme o sankciách. No a v roku 2016 budeme musieť zodpovedať veľmi náročnú otázku, čo s Ruskom. Zdá sa, že vo vzťahu k Syrii e, ich potrebujeme, ale pokiaľ ide o Ukrajinu, hrozí tu problém, že ešte stále existuje mínsky proces, to by ma zaujímalo. Ďakujem pekne. I hear uh, a lot coming especially from the right side of the Veľa uh, hlasov najmä z pravej strany hemicyklu hovorí, že Minsk je mŕtvý, ale pokiaľ by to tak bolo, tak mi povedzte, aká je budúcnosť Ukrajiny. Hovorila som o tom s prezidentom Porošenkom a, a s ministrom pre zahraničné veci Ukrajiny iba pred týždňom a zhodli sme sa na tom, že je tu zásadná potreba ďalej trvať na plnej implementácii Minskej dohody. To je európska pozícia, je to pozícia e, ukrajinských orgánov, a to sa snažíme pretlačiť, aj keď e, sú s tým samozrejme problémy. Čiže tam neustúpime. Je to jasné, tam sa európska politika nezmenila po druhé. Rečník e, hovorí bez mikrofonu. Ďakujem, ale váš resnický čas už vypršal. Budete mať čas po obede. Rečník stále hovorí bez mikrofónu. E, za nezávislých. Ak pán predseda dovolí, ja to môžem, ja môžem odpovedať, môžem vám to aj preložiť, pretože rečník hovoril moje rovnou rečo. Každopádne, vy ste sa pýtali ďalej na prímerie. Samozrejme, prvne, než sa k tomu nejak budeme stavať, je dôležité, aby k tomu vôbec došlo. Preto som sa opatrne vyjadrovala. K Syrii sa ešte vyjadrím a možno to poviem teraz. Ide o toto. Keď sa pozriem na situáciu spred 5 rokov, 5, bolo, bolo tu 5 rokov vojny, a keby táto schôdza prebehla pred rokom, tak by to tak asi nebolo, že by sa 80-90% vlastne otázok týkalo Syria. Avšak po 5-ročnej vojne keď sa pozrieme na posledných 4-5 mesiacov, tak vidím ohromnú rýchlosť politického procesu, humanitárnej činnosti a práce na prímery. Je to samozrejme veľmi citlivá záležitosť. Je to veľmi krehké prímerie. Ale tak to býva. Na jednej strane je tu 5 rokov vojny, a nedostatok medzinárodného či regionálneho rámca na riešenie situácie. Avšak teraz sme konečne naštartovali politický proces, máme nejaký rámec, EÚ v tom zohráva dôležitú rolu, tak sme teraz netrpezliví, keď vidíme, že veci sa nestanú za týždeň. Naozaj e, to myslíme vážne, viete, samozrejme, že to nebude trvať týždeň, ani dva týždne, ale konečne sa nám podarilo dosiahnuť konsenzus, pokiaľ ide o cestnú mapu, o ďalší proces. A máme formát, ktorý k tomuto prispieva. V minulosti to tak nebolo. Avšak, opäť, naša úloha nie je veci vítať, naša vec je veci uskutočniť. To robíme každý deň. Niekto sa pýtal na úlohu EÚ v tomto a prečo e, majú e, vedúcu úlohu Rusi a Spojené štáty. A chcem opäť povedať, že áno, súhlasím s tým, že EU by nemala v tomto zohrávať e, nejakú vojenskú rolu. Je to, je to vojna. Ľudia sú zaangažovaní vo vojenských aktivitách. Je to kríza. A my ako Európania sme identifikovali, že je dôležité zjednotiť Bezpečnostnú radu OSN. Preto je to spojené, sú to Spojené štáty a Rusko. To sú najväčší armádni aktéry a sú dvaja e, z Veľkej peťky. Nie sú tam sami, my sme s nimi, ďalší členovia medzinárodnej scény sú s nimi. Opäť zopakujem, Európska únia má zásadnú politickú úlohu, najmä pokiaľ ide o niektorých aktérov v regióne, Turecko, Irán, sú tam aj ďalší, Jordánsko, Libanon. Potom aj ďalšie európske štáty. A sme najväčším humanitárnym aktérom. To nie je len nejaká charitatívna práca. Tí z vás, ktorí majú skúsenosti reálne na mieste vedia veľmi dobre, že rokovania a uskutočnenia humanitárnych konvojov do obložených, obsadených hrdom miest predstavuje obrovský politický rozvoj v dynamike rokovaní, pretože ľudia sa rozprávajú. Dobre, v tej fáze sa ešte nemusia zhodnúť, avšak rozprávajú sa a otvárajú sa tak možnosti politických rokovaní. Takže keď hovorím, že zohrávame v humanitárnom prístupe zásadnú úlohu, tak to nie len o to, že dávame peniaze, je to o tom, že pomávame otvoriť priestory dôvery sú obmedzené, avšak sú to kanále na komunikáciu. My sme mediátori a to je najväčšia politická úloha, ktorú v tejto chvíli môžeme mať. Samozrejme, pokiaľ Ide o to definovať spôsob e, e, z riešenia e, situácie na mieste, tak áno, máme tam aj našich vojakov zástupcov. Tí sú v Ženeve, avšak samozrejme, pokiaľ ide o vojenské zásahy, tak tam e, sa nezúčastňujeme, pretože to je spoločné rozhodnutie, ktoré sme prijali. A ja za tým stojím. Ja si nemyslím, že by EÚ mala byť hlavným armádnym hráčom v tejto, v tejto situácii. Čiže my sa nezúčastňujeme tej armádnej stránky, ale súčastňujeme sa tej politickej. Ďalej, budúcnosť Asadu. Spoločne sme sa rozhodli. Európa na to tlačila, že úloha eh, podporne, medzinárodnej podpornej skupiny a medzinárodnej komunity nie je o vytváraní či podpore predbežných podmienok jednotlivých strán, ale vytvorení podmienok na naštartovanie tranzície. Budúcnosť EU, pardon, stanovisko EU o budúcnosti Asadu je jasné. Formulovali sme to už pred 5 rokmi. Asad nemôže ďalej byť prezidentom. Nie preto, že my ho nemáme radi, ale preto, že v Syrii došlo k vojne, ktorá trvala 5 rokov. Avšak toto sme jasne 5 rokov vyhlasovali, avšak Asad je stále tam, čiže naša úloha nie je len vyjadrovať stanovisko, ale aj vytvárať po, e, po, podmienky na to, aby sme mohli naštartovať taký proces, ktorý povedie k tomu, že dosiahneme svoj nastavený cieľ. Jednotliví aktéry majú rôzne stanoviská, pokiaľ ide o budúcnosť Asada, o výstup procesu, avšak Teraz poprvýkrát máme Irán, Rusko, Saudskú Arábiu, Turecko, Európsku úniu, Američanov, ktorí sa dohodli na cestnom pláne, na procese, čo začneme a aké bude poradie. Ústavná reforma, voľby a sírčania, ktorí sú mimo Sýrie, budú hlasovať a to je proces, ktorý môže zaručiť, že nastane prechod Damasku. Takže e, naša úloha nie je niečo vyhlasovať, ale snažiť sa veci uskutočniť. Ku Kurdom Poprvé je tu vec e, vnútri Turecka, ktorá je problémom a Európska únia má jasné stanovisko, to som jasne povedal v Ankare pred pár týždňami. Najprv, že Európska únia e, odsudzuje v všetky možným spôsobmi teroristické činy a PKK považuje za teroristickú organizáciu. Na druhej strane tiež e, veríme, a tak ako sme zjednotení v odsúzení teroristických činov, je, e, že e, spôsob, akým vyriešiť kurdský problém vnútri Turecka je mierovým procesom, čo turecká vláda začala pred istou dobou, než s tým skončila. To sme povedali aj tureckým orgánom, aj kurdom. Ale potom je tu regionálna téma, ktorá má aj irackú odnož, aj sírskú odnož. Európska unia nepodporuje žiadny separatistický program pre Kurdov, či už v Turecku, v Iraku alebo v Sýrii. To je jasné stanovisko, ale musíme tiež zabezpečiť, že práva budú respektované Kurdmi aj pre Kurdov. E, tak to má zmysel po taliansky povedané, neviem či po anglicky. A predovšetkým nie je možné sa tváriť, že to nie je problém v tom regióne. Je to problém a pokiaľ sa k tomu nepostavíme a nevyriešime to rozumne, a to tak, e, že budeme rešpektovať e, práva, aj medzinárodné právo, tak to nebude vážne vyriešené. Toto je jeden z ťažkých problémov, ktoré treba riešiť nielen v regióne, ale niekedy aj v Európe. No stále myslím, že musíme to riešiť, pretože v opačnom prípade čokoľvek by sme urobili, by nebolo udržateľné a nebolo by to správne. K turecko-ruským napätiam aj k napätiam Sádskej Arábie a Iránu. Naše spoločné európske záujmy sú, sa pokúsiť a deeskalovať a obmedziť napätie čo najviac, aby sme zabranili tomu, že Sýria sa stane um, dejskom uh, inej uh, vojny, občianskej vojny. My stále hovoríme, že to je vojna medzi regionálnymi hráčmi, ale je tu hrozba, že sa z toho stane niečo väčšie. Nehovorím o studenej vojne, riskujeme horúcu vojnu, medzi inými hráčmi, ktorých si vždy predstavujeme. Nemusí to byť Rusko a USA, ale Rusko a Turecko by to mohlo byť. A ako Európania máme jasný záujem sa snažiť obmedziť e, a zmenšovať napätie. A to sa snažíme k čiastočne k Turecku. Niektorí sa pýtali o jasnej úlohe e, v NATO a v Egejskom mori a v Stredomori a prečo to má zohrať úlohu NATO. A to vás e, pozývam, aby ste to prediskutovali deň som neskôr, lebo NATO stále vnútorne diskutuje mandate pre svoju prítomnosť a nebolo by e, vhodné, aby som ja sa vyjadrovala o niečom, čo nepatrí EU, ale inej organizácii. Ale my s Jensom a medzi našimi pracovníkmi, medzi EU a na tom stále diskutujeme o tom, že úloha NATO v Egejskom mori je, že má pomáhať osobitne Grécku a Turecku v ich vlastných e, schopnostiach e, sledovať a zvládať tie toky. A my v Južnom Sredomorí robíme úplne inú vec, a to je vojenská operácia, ktorá teraz e, prebieha v medzinárodných vodách proti prevádzačom a pašerákom s výsledkami, ktoré sú väčšie ako tie, ktoré ste uvádzali. E, ja by môžem dať aktualizované počty e, prevádzačov a pašerákov, ktorých stiehajú talianské orgány, pretože toto je konanie, ktoré sme zadefinovali právne a tiež počet ich zariadení ktoré boli doteraz zničené. Takže je to operačný mandát, ale to je operačný mandát, ktorý absolútne nemá e, šancu sa rozvinúť e, do operácie e, v teréne na Zemi. To som povedal jasne, že to nie je v operačnom pláne, to nie je v mandáte operácie Sofia. Je to operácia, ktorá začala s zberom spravodajských informácií, ktorá sa rozvinula do fázy, v ktorej je to teraz a to je aktívny boj proti sieti prevádzačov a zároveň námorné právo predpokladá, že budeme zachraňovať ľudí, ktorí sú ohrození e, v stredomori, ale hlavne to zamerané proti prevádzačom a samozrejme sú tu veci, v ktorých budeme potrebovať koordináciu ako spoluprácu s NATO v spravodajských e, otázkach, pretože tí prevádzači môžu ľahko zmeniť e, trasy a môžu e, si vymeniať informácie a pôsobiť na to. Ale teraz povaha našej operácie je operačná a mandát operácie na to stále je predmetom diskusie. Môžete to prediskutovať s tým správnym partnerom a hlbšie ako so mnou. A my teraz trváme na tom, aby dvaja členovia NATO, ktorí nie sú členovia EÚ, e, preto by to bol problém pre EÚ alebo pre Turecko, aby e, poskytla pomoc a do istej miery e, Turecko je spojené z NATO a pre členský štát NATO je to prirodzenejšie. Niektorí z vás spomenuli globálnu stratégiu Titus, hlavne e, som rada, že vás tu vidím. A máme tu bývalých kolegov z parlamentu aj bývalých ministrov prítomných. K vonkajšiemu susedstvu e, tá stratégia susedstva bude ambiciozná a je realistická, pragmatická ako ste to osobne spomenuli pre východných partnerov, naša úloha je bliž, títo partnery sú bližšie k našim hranicám a, a našim cieľom nie je podporovať politické osoby a strany, ale podporovať e, programy a m, mm, politiku. A myslím, že naša stratégia nás e, posúva týmto smerom a všeobecne k tej stratégie sa vám chcem poďakovať za podporu a podnety, ktoré dostávame od národných parlamentov, od ich výborov pre zahraničné veci k tej stratégii a v týchto procesoch som sa stretol s mnohými v hlavných mestách eh, pri vypracovaní eh, tejto politiky. Určite sa k tomu ešte dostaneme. A e, posledné dve veci. Jedna k Spojenému kráľovstvu Spodné kráľovstvo pridáva hodnotu, aj pridáva hodnota, ktorá dáva zahraničnej politike EÚ, je významná a vidím to každý deň. Napríklad prácu, ktorú robíme v Sýrii v medzinárodnej podpornej skupine, naša koordinácia so Spodným kráľovstvom prebieha každodenne. Naposledy včera som to preberal za Amondom a keď bojujeme proti prevazačom Spojené kráľovstvo prispieva k našej práci a práca by bola úplne iná. A zahraničná bezpečnostná politika um, Spojeného kráľovstva by bola, EÚ by bola úplne iná bez uh, príspevkov a podnetov Spojeného kráľovstva, takže uh, som vďačná za mm, tento podnet a ja som tiež o tom hovorila s premiérom Cameronom a záujem Spojeného kráľovstva o zahraničnú bezpečnostnú politiku v niektorých prípadoch, ktoré nie sú bezvýznamné, možno lepšie obslúžiť len prostredníctvom európskych nástrojov. Uvidím konkrétny príklad, bol som v Londýne pred pár týždňami v konferencii o Sýrii a tu sme mm, postupovali ruka v ruke a dosiahli sme veľké výsledky vďaka koordinovanému postupu EÚ, ale v tom prípade napríklad EÚ e, dokázala e, ohlasiť na kompakte pre Jordánsko aj pre Libanon, no, že sme prijali britskú myšlienku, že e, budú investície v Jordánsku, ktoré budú podporovať tvorbu pracovných miest e, pre sírčanov v Jordánsku, aby to pre nich e, bolo udržateľné v strednodobom a dlhodobom výhľade, povedzme 10 rokov. A my pracujeme na úrovni EÚ v koordinácii s Jordánskom a ďalšími členskými štátmi, aby boli prúznejšie pravidlá krajiny pôdu pre Jordánsko. To môže urobiť len EÚ a nie e, jednotlivý členský štát a toto bolo tiež na programe Spojeného kráľovstva a bolo by nemožné to dosiahnuť, ak by to neprešlo rozhodnutím EÚ alebo prácou EÚ. A čo sa týka zahraničnej bezpečnostnej a obranej a zahraničnej politiky, a toto možno lepšie naplniť len prostredníctvom nástroja EÚ a Spojené kráľovstvo e, tam má veľký vplyv. A áno, ak e, referendum e, dopadne ináč a Spojené kráľovstvo neostane v EÚ, tak ja sa budem snažiť čo najviac budovať bilaterálne vzťahy s Spojeným kráľovstvom, so Spojeným kráľovstvom, ale musí to byť vyjednané medzi Spojeným kráľovstvom a tými 27 členskými štátmi na druhej strane. Takže oni tam majú zvrchanú právomoc eh, a my do tej nemôžeme zasávať, ale bude to už eh, zahraničný vzťah, takže áno, vzťahy so Spojeným kráľovstvom budú eh, v pôsobnosti mňa ako komisárky pre zahraničnú politiku. Teraz po taliansky. Seri. Um, ehm, che in un momento di... K tomu, čo Antonio Panceri povedal, k veľmi dôležitým tej veľmi ťažkej križovatke v EÚ, keď má odozdať e, zrieť sa z tej zvrchovanosti v oblasti zahraničných vecí. Moja odpoveď na to je, že jediný spôsob, ako e, obnoviť e, zvrchovanosť, e, ak chcem plnú zvrchovanosť v zahraničných veciach, v svetle ťažkej situácie e, v Stredomorí a na Blízkom východe, Jediný spôsob je e, podeliť sa o e, naše zvrchovanosti a ak e, si nevedomíme, že týmto získame na zvrchovanosti, že niečo získame a nestratíme, keď Európa čelila veľkým krízom, ako napríklad tej, ktorá teraz prebieha, tak sa ukázalo, že bola schopná sa vydať na správnu cestu a takto postupovať Ehm, bolo by e, neospravedlniteľné, keby sa nám to teraz nepodarilo. Poviem paradox, e, máme takú vec spoločne robiť ako Európania? Alebo nie? Nede o to, aby sme e, sa zriekli zvrchovanosti. Tiež to odznelo v súvislosti so Spojeným kráľovstvom. Nie, my chceme získať e, zvrchovanosť e, na celosvetové scéne. Dúfam, že sa nám to spoločne podarí e, dosiahnuť tento cieľ, ako sa nám to vždy podarí. I wish you a wonderful, nice you, uh, lunch. You? I'm going to Africa. Oh. And uh, but I uh, wish you a ja vám želám príjemný obed a vám želám um, príjemný obed a Federike um, dobrý let s dobrým obedom. Thank <laughs> you.